So. Dann können wir anfangen. Dobre, môžeme začať. Srdečne vás vítam na druhej časti našej schôdze. Dostávame sa k bodu 11. a ide o automobily Volvo čiže žiadosti vo forme listu. E, máme tu list z skupiny EGF s malým doplnením, ktoré bolo akceptované na skupine. Prejdeme k hlasovaniu elektronicky. Otázka 11, 10, pardon, ospravedlňuje sa pán predseda. wirken. Attendez, je comprends pas. Hein On vote sur quel point, président Je comprends pas bien. Na, o ktorom hlasujeme, prosím, pán predseda? Es geht um den Punkt. Bod 10, prvá časť. Stanovisko vo forme listu k žiadosti o mobilizáciu EGF Volvo Trucks Elektronicky hlasujeme, otváram hlasovanie. So, so we, we the Also die Abstimmung ist eröffnet. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Prijaté. ospravedlňujem sa za to krátke omeškanie predtým, lebo v druhom prípade a hlavne teda pokiaľ ide o tú technickú pomoc na podnet komisie, takmer až do momentu hlasovania sme rokovali o kompromise. Je tu pôvodný návrh, ktorý doznal mnohé zmeny a doplnenia a včera na skupine sa nedokázali dohodnúť, pretože ani polovica tej skupiny nebola prítomná. A ja pri tejto príležitosti chcem naliehavo prosiť, aby aj EGF, pracovná skupina, sa zúčastňovala toho plnohodnotne. Oni tam samozrejme dostávajú veľkú časť peňazí daňových poplatníkov a tým pádom má výbor právo požadovať od EGF, aby to riadne pripravili, takže poprosím ich o prítomnosť pri budúcich príležitostiach a najlepšie plnými, plnohodnotnými členmi. Máme teda kompromis, ktorý vznikal ešte aj počas obeda a teraz budeme hlasovať o tomto kompromise elektronicky. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. prijaté. Ďakujem pekne. Bod 11. E, správa o uplatňovaní smernice Rady 2010 lomene 18 EU z 8. marca 2010. Odsek 1. 48, 49 pozmeňujúce návrhy Najskôr 48, kto je za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 49 za, proti. To si preveríme. Všetci hlasovali koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 1, pozmeňujúci návrh 50, za, proti. Skontrolujeme takisto. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 51 s ústnym pozmeňujúcim návrhom ALDE. Je to tam vytlačené, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 52 za, proti, zdržali sa, prijaté. 53 za, proti, kontrolujeme. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Zamiet. Kompromis H. To je za, proti, zdržali sa, prijaté. 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis I za, proti, zdržali sa prijaté. desiatka. Ešte raz 60, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 62 za, proti, zdržali sa, rád by som to preveril, 62 otváram. Všetci hlasovali, koniec hlasovania, zamietnuté. 66, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 63, kto je za, pardon, 63 odpadá. Šesťdesiat štyri, kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme. Hlasovali všetci? Koniec hlasovania. Prijaté. za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis je za, proti, zdržali sa prijaté. 75 za, proti, to si skontrolujeme. 75 elektronicky. Všetci hlasovali koniec hlasovania. Zamietnuté. 77 za. Proti. Skontrolujeme. 77. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania zamietnuté. Sedemdesiat osem, kto je za? Proti? Myslím, že prvá skupina mala väčšinu, ale vzhľadom na dnešné okolnosti hlasovania to nechám preveriť, takže 78 je otvorené hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis P, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. 80. Za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis L. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 91 na dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnuté. 92 za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnuté. 93, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Kompromis M, to je za, to je proti, zdržal sa niekto, prijaté. 105. A nie, ospravedlňujem sa, 102. Išiel som príliš rýchla. Chcem to rýchlejšie mať za sebou. 102. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromis N. Za, proti, zdržal sa, prijaté. 105 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 106 za, proti. To overíme 106 elektronicky. Ale abgestimmt. Všetci ste stihli, končím hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh O. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 108 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 111 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 112 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 113 za. To je lingvistická záležitosť. 114 a 115, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromisný návrh Q, za, proti, zdržali sa, schválený. 122, dve časti, prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 123 za, proti, overíme si to, 123 elektronické hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh R. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. E, e, výbor FAM 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Kto je za ešte raz? Aby sme tu videli nejaký pohyb. Ďakujem. Proti? Myslím, že to bola väčšina za, ale overíme si to. Už si neverím. David Kaiser, máte jedného navyše. Takže ešte raz. FAM 1 elektronické hlasovanie. Schválený 130 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 131 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. A teraz máme toto odpadová. 137 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromisný návrh S za. Proti. Zdržali sa. Schválený. A teraz 148 plus e, ústny pozornosť návrh za, proti, schválený, 149 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 150 a 151 sú identické návrhy za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromisný návrh T, kto je za, proti, zdržali sa, e, schválený. Kompromisný návrh V. Za, proti, zdržali sa, schválený. 162 a 163, kto je za, proti, o, skontrolujme to. 162, 163. Hlasovali ste všetci? Zamietnutý. Kompromisný návrh U. Kto je za? Proti? Vážny pán predseda, ako dopadol 160, dopadla 162? 162, 163. My sme hlasovali e, naraz o dvoch. Nevidel som výsledky. Ani ja E, som to nevidel, ale hore e, som videl. Môžete, musíte mi dôverovať. Ale... Takže ešte raz. 162, 163 a dúfame, že to dostaneme aj na display. Končím hlasovanie. Áno. Ste spokojní? Kompromisný návrh U. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Overíme si to. Kompromisný e, návrh U, elektronicky, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Сто шестьдесят девять. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 170? Nie. Sto sedemdesiat tri za, proti. Zamietnutý kompromisný návrh e, dvojité V. Za, proti. Zdržali sa. Schválený 182 za, proti, zdržali sa, zamietnutý kompromisný návrh. Y za, proti, zdržali sa, schválený, pardon, X, e, pozmeňujúci návrh 188 mm, e, za, proti, zdržali sa, schválený, kompromisný návrh Y za, proti, zdržali sa, schválený, 191 a 192 a 193. Kto je za? Proti? Musíme to skontrolovať. Hlasovali ste všetci? Konec hlasovania. Zamietnutý. Kompromisný návrh Z. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 198 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 199 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh A za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh číslo 20 za, proti, Skontrolujeme to. Pozmeniť sa návrh 20. Hlasujeme elektronicky. Končím e, hlasovanie schválené. Kompromisný návrh B. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromisný návrh C. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 28 za proti, kontrolné hlasovanie 28, hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie, je to schválené. Kompromisný návrh D za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh E za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh F, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh K, za, proti, zdržali sa, schválený. 38 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 39 spolu s ústnym pozmeňujúcim návrhom zo strany SAD za, proti, zdržali sa, schválený kompromisný návrh G za, proti, zdržali sa, schválený 40 za, proti, zdržali sa, schválený 41 za, proti, Zdržali sa schválení 42 za, proti. Zdržali sa schválení 43 za, proti. Zdržali sa prijatí 44 za, proti. Skontrolujeme to. No, nebudeme to. Takže 44 za, proti. Teraz je to jednoznačnejšie. Zamietnuté. 46 e, za, proti. Zdržali sa. Schválený. 47 za, proti. Zdržali sa. Schválený. FAM C za, proti. Zdržali sa schválený. FAM F za, proti, zdržali sa, schválený. FAM, chcete skontrolovať? FAM F, overíme si to. FAM F. Je to schválené. FAM G za, proti, zdržali sa, schválené. FAM ha za, proti, overíme si to, FAM H. Kontrolné hlasovanie. Hlasovali ste všetci. Je to schválené. A teraz pozmení sa návrh 1. Za, proti, musíme ešte aj jedničku skontrolovať. Končím hlasovanie. Zamietnuté. sa návrh 2 a 3 sú identické. Kto je za? Proti? Elektronicky poprosím. Končím hlasovanie. Schválený, schválené. 4 z. Proti. Zdržali sa. Schválený. 5 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 6 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 7 a 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené 9 za, proti, trošku to trvá, je to zamietnuté 10 za, proti, zdržali sa, schválený 11 za, proti, zdržali sa, schválený. FAM Citation 1, kto je za, proti, skontrolujeme to. Úvodné ustanovenie 1. je to zametnuté. To je neuveriteľné. Takže teraz záverečné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky. Áno, 46, 5, 1. Srdečne blahoželáme Hlasovanie o tejto správe je ukončené. So, dann sind wir beim Takže teraz bod 11. Chudoba a rodová perspektíva a pohľad. 14 kompromisov bolo zostavených. Znova sa budeme môcť rozbehnúť. Dobre, kompromis 1. Kto je za? proti, zdržal sa niekto prijaté, kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržal sa niekto, áno, prosím. do grečtiny nie je tlmočenie? Je nejaký problém technický? Už je to v poriadku? Dobre, kompromis 3 za. Kompromis 3 za, proti. Zdržali sa prijaté. Sedmička za, proti. Zdržal sa niekto prijaté. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 11 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 4, to je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 19 za, Proti? Zdržal sa niekto. Prijaté. 20 za. Proti? Skontrolujeme. 20. Skontrolujeme. Prijaté 22 za, proti, zdržal sa Myslím, že väčšina mala, bolo proti, ale 22 nechám preveriť. Všetci hlasovali. Konec hlasovania. Áno, zamietnuté. 23 e, za. Proti. Pozrieme sa na to elektronicky. Otváram hlasovanie. 23. Všetci hlasovali, áno. prijaté 25 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 26 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 27 za, proti. Myslím, že zamietnuté, ale pozrieme ešte raz 27 elektronicky. Bude treba vytvoriť pracovnú skupinu? David, ich hätte, ich hätte dir das sagen können, ja. <laughs> okay. Abgelehnt. Kompromiss. What's now? Zamietnuté. Kompromis. Okay, jetzt mache ich das nochmal. Wenn ihr euch jetzt einig... Spravím to ešte raz. Ako náhle sa dohodnete, tak budeme môcť hlasovať, hej? Dobre. Tlmočenie troška zaostávalo, takže mohli by sme znova zopakovať to hlasovanie. Ďakujem. David, to chcem spraviť teraz 27. 27 za, Proti? Dobre, skontrolujeme to elektronicky. Nedalo sa mi to prečít, e, spočítať, takže elektronicky. 27. Všetci hlasovaní? Áno. Výsledok je prijaté. Kompromis 5. Kompromis 6. 29, aha, pardon. Kompromis 5 false. Kompromis 5 odpadá. A koľko bola prijatá 27. Takže 29 za. Yeah. No, no, no because no. the the whole paragraph falls. The paragraph is deleted, so all amendments on that paragraph falls. Ja? Sind wir uns jetzt einig, dass Súhlasíme teda, že sme na 29. Ak e, panuje zhoda, tak ja to rozhodnem. Sme na 29. Dobre, hlasujeme. Nie, nie, nie. deleted. So completely. No, Jetzt war ich falsch. Also macht nur so weiter heute Nachmittag. Dann bin ich halt dann durch. So. Also gut. <laughs> so, aufgerufen ist jetzt der Kompromiss. Dobre, takže kompromis 6. Áno, súhlasíme. Budeme hlasovať o 6. Za, proti. Je tu jeden, ktorý namieta. Aspoň podľa môjho hlasovacieho zoznamu, moja 29. pozmeňujúci návrh nie je súčasťou kompromisu. Buď to mám zle uvedené v hlasovacom zozname. Ja sa obávam, kolega Šulce, že je to tak, ako hovoríte. Ale nie je to súčasť e, kompromisu, takže nemôže to odpadnúť. That's the whole paragraph, okay.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 Darf ich einen kleinen Moment um Aufmerksamkeit bitten? Mohol by som vás poprosiť o pozornosť na chvíľočku. Práve som dostal informáciu, že je tu malé nedorozumenie v rámci toho hlasovacieho zoznamu. Ak úplne odpadne odsek 2, tak potom aj 29 odpadne. A nebudeme hlasovať o 29. Dobre? Takže sme už zrozumený, takže šestka. Skúsime znova. Kto je za? Proti. Podľa mňa, vraví pán predseda, je to prijaté, ale skontrolujeme. Všetci hlasovali. Áno. Prijaté. Kompromis 7. To je za proti. Aj to si predsa len skontrolujeme. Kompromis 7 dáme odhlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 43, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. Nie? tak si to skontrolujme. 43. Preveríme 43. Všetci hlasovali áno. Prijaté. 44. Za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 8. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. 53, kto je za? Proti? Druhá skupina mala väčšinu, napriek tomu skontrolujeme. Všetci hlasovali? Zamietnuté. Pomerne jasne. 55, kto je za? Proti? Aj to skontrolujeme, 55 elektronicky. Všetci hlasovali. Prijatý. 57, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To bolo jasne schválené. Kompromis 9, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Kompromis 9 je prijatý. Dobre, skontrolujeme, tak áno. 9 elektronicky. Všetci hlasovali prijatý a to veľmi jednoznačne. Kompromis 14, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujeme. 14. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 10. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 78. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 79. Za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté. Kompromis 11. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Kompromis 12. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. Kompromis 13. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. 98. Kto je za? proti, zdržal sa niekto prijatý, 100, to je za, proti, zdržali sa prijatý, 101 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 102 za, proti, prijatý. E, teraz záverečné hlasovanie o tejto správe. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 44, 4 pri štyroch zdržaniach. Takže schválená správa a gratulujem pani spravodajkyni. Dobre, 13. to je vykonávanie odporúčaní parlamentu týkajúce sociálnych, environmentálnych noriem a tak ďalej. Tiziana Begin, 86 pozmeňujúcich návrhov, 7 kompromisov a naskočíme do toho s jednotkou. Tento pozmeňujúci návrh je stiahnutý. To znamená, že hlasujeme o kompromisnom návrhu A. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 11 za, proti, zdržali sa, schválení, 12 za, proti, skontrolujme to, 12 hlasujeme elektronicky, a 26 týmto je to zamietnuté. 13 dve časti. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválená druhá časť. Za. Proti. Domnievam sa, že je to zamietnuté, ale overíme si to. Druhá časť 13. E, Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie zamietnuté. sa návrh 14 za, proti, zdržali sa, schválený 15. Zase dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť, za, proti, zdržali sa, zametnutá. sa návrh 16. Lingvistická oprava, nemusíme to schváľovať, alebo? Áno, v angličtine. Takže treba o tom hlasovať. 16, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 17 za, proti, zdržali sa, schválené. 17, kontrolujeme to. Nech sa páči. Schválené. 18. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh B. Za, proti, zdržali sa, schválený kompromisný návrh C. Za, proti, zdržali sa, schválený pozmeňujúci návrh 27. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý kompromisný návrh D. Za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 34. Dve časti, prvá časť za, proti. Nož, treba to skontrolovať. Prvá časť 34. Končím hlasovanie. Zemietnuté. Potom druhá časť odpadáva. Áno? Nie o tom je možné hlasovať. V poriadku. Ja to vnímam ináč, ale môžeme hlasovať. Druhá časť 34 za, proti, zdržali sa, schválená. 35 za, proti, zdržali sa, schválená. 36 za, proti, zdržali sa, elektronická kontrola. 36. Končím hlasovanie. Prijatý. 37 za. Proti. Skontrolujme to. 37. Končím hlasovanie. Áno, teraz skončím. Schválené. 38 za. Proti. Zemetnutý kompromisný návrh E za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 49 za. Proti Overíme si to. Zamietnutý. Пятьдесят Za. Proti. Zdržali sa zamietnutý kompromisný návrh F. Za. Proti. Zdržali sa schválený sa návrh 55. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 56. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 57. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 58. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý 59 za. Proti zdržali sa, zamietnutí, 60 za, nie, 59 e, skontrolujeme v poriadku. Hlasovali ste všetci. Akorát e, e, rovnaký počet zamietnutý. 60 za, proti, opätovná kontrola. 60. Končím hlasovanie. Zemetnutý. 61 za. Proti. Šesťdesiat jednička, opätovná kontrola. Hlasovali všetci. Schválený. 62 za, proti, zdržali sa schválení 63 za, proti, zdržali sa prijatý kompromisný návrh G za, proti, zdržali sa schválení 71 za, proti, zdržali sa schválení 72 za, proti, zdržali sa prijatí 73 za, proti, skontrolujme to, 73 zamietnutý. 74 e, za, proti, zdržali sa Overíme si to. 74. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 50, eh, pardon, 75 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 76 za, proti, e, zdržali sa schválený 77 za proti, zdržali sa, schválený 78 za, proti, zdržali sa, schválený 79 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 80 za, proti, zamietnutý 80. Skontrolujme to. Hlasovali ste všetci? Áno. Takže dobre, že sme si to overili. Ďakujem pekne. 81 za, proti. No už zase budeme tlačiť na tlačidla. 81. Zamietnutý. 82. Za, proti. Rovnaký postup, musíme to skontrolovať. Bude jedným alebo druhým smerom. Zamietnutý. 83 za, proti kontrola 83, elektronické hlasovanie. Ďakujem. Zemetnutý. 84 za, proti, zdržali sa, schválený. 85 za, proti, zdržali sa, Musíme skontrolovať 85. -ku. Všetci hlasovali? Áno. 26, 26 zamietnuté. 86. Za, proti, zdržali sa. Schválený záverečné hlasovanie o tejto správe. Otváram hlasovanie. Všetci sme hlasovali. Blážolám pani spravodajkyni. A teraz boj proti nerovnostiam vzájom živne hospodárskeho rastu v Európskej únii. spravodajca, to som ja. Ústna otázka, otázka na ústne zodpovedanie, kompromisný mm, návrh dve časti. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdrž... Eh, oh, musíme to skontrolovať. Kompromisný návrh, druhá časť. Všetci e, skončili hlasovanie? Ešte nie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Otázka 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím si, že je to schválené, ale e, overíme si to. 6 si hlasovali. Otázka 3 je zamětnutá. Otázka 4. Kto je za? Proti? Zdrželi se? Skontrolujeme štvrtú, štvrt, štvrtú otázku. Mám ale abgestimmt? Všetci hlasovali? Takže koniec hlasovania. Tiež zamietnuté. Dobre. Otázka 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Tiež zamietnuté. Otázka 6. Za? Proti? Zdržal sa niekto tiež zamietnuté? Teraz záverečné hlasovanie otváram. Všetci hlasovali. 51 za 1 proti, nikto sa nezdržal, tým pádom otázka je takýmto spôsobom uzavretá. Dobre, tým sme na dnes skončili s hlasovaniami. Myslíš, že budem vysieť preč? Hodina, tak to by sme si mohli dať aj stavku na kávu. So, uh, maybe a short break. Wir ich würde vorschlagen, wir machen in 15 Minuten. Navrhujem, aby sme o 15 minút pokračovali. Áno, súhlasíte? 15 minút restavka. Áno? Dobre. 15 minutes break. soul. even the other Martin. <laughs> Können wir Could we start again? Auch du, Carola Boger. So, nachdem wir die Pause. Dobre, potom čo sme potom čo sme troška predlžili tú našu prestávku, budeme pokračovať bodom programu 15 zastúpenie zamestnancov na úrovni riadiacich orgánov. Tomáš Hendl, spravodajca a hneď eh, prejde na to. Dám si sám slovo. Už sme mali prvú výmenu názorov ohľadom tejto správy, ktorú som eh, predložil. A najskôr by som rád odstránil niektoré nedorozumenia. Tu nevymýšľame nič nové. To, o čom hovoríme, To je téma, ktorá už v 18 členských e, štátoch existuje, takisto plus v Norsku. Čiže sú zastúpení v týchto krajinách e, zamestnanci na tej úrovni riadiacej. Pokiaľ hovoríme o riadiacej úrovni, tak aj to treba, toto nedorozumenie objasniť. Neznamená, že ide o úroveň dozornej rady a predstavenstva. Teda to je úroveň, ktorá principiálne diskutuje o smerovaní podniku a o tom spolu rozhoduje, ktorá však nerieši operatívne, každodenné veci fungovania podniku, to je dôležité mať na pamäti takéto rozlíšenie, predovšetkým pre tých kolegov v tých členských štátoch, ktorí nepoznajú takýto nástroj. V tejto správe mi ide o to poukázať na to, že zastúpenie zamestnancov na úrovni riadiacej v podnikoch už existuje. Ide mi o to, aby som poukázal na tie nedostatky, deficity, a na to, aby som poukázal aj na možnosti a príležitosti, ako je ďalej možné to rozvíjať a ako je možné sa pokúsiť nejakým spôsobom zadefinovať európske štandardy vo forme minimálnych štandardov. Ako som už povedal, nič nové nevymýšľame. My usádzame na systém, s ktorým sú už pomerne dobré skúsenosti. Je to existujúci systém v rámci takej zažitej demokracie v v hospodárstve bežnom. Výhoda tých krajín, ktoré praktizovali takýto postup rôznym spôsobom, spočíva v tom, že to zastúpenie zamestnancov na tej riadiacej úrovni zabezpečilo to, že lepšie prekonali krízu takéto podniky. Úspešné podnikanie už nefunguje dnes tak ako pred 50 rokmi nejakým spôsobom v príkazovom hospodárstve alebo v nejakom patriarchálnom nastavení skôr spočíva v tom, že ľudia sú zapojení a využívajú svoje know-how, svoje znalosti, pokiaľ ide o smerovanie podniku. Nové postupy, nové techniky, ale aj nové organizácie na podnikovej úrovni bez nejakej účasti zamestnancov to už nejde, podľa mňa. A z toho pohľadu by nám slúžilo za dobré takto to nastaviť. Tu sa odvolávam predovšetkým na vývoj za posledných 10-20 rokov. Vedci tvrdia, že sa nachádzame e, tesne pred bránami štvrtej digitálnej revolúcie, alebo teda priemyselnej revolúcie, Digitál 4.0 a ostatné veci, pokrok, to sú veci, ktoré sú predmetom diskusí a tieto, tento vývoj alebo tieto štúdie sa opierajú o to, že takmer každá časť pracovného, každá každý aspekt pracovného, ale aj osobného života bude týmto spôsobom zmenený. Keď teda máme nastaviť niektoré veci do budúcnosti, tak ja si myslím, že to ide len formou zamestnania, zamestnanosti. Tie krajiny, ktoré majú bohatú tradíciu s zastúpením zamestnancov na úrovni podnikov, alebo teda tých riadiacich orgánov, ako je napríklad Švédsko, Nemecko, tak e, ťažko im vyčítať, že sa im nedarilo. Samozrejme, účasť e, týchto zamestnancov jedným z kritérií hospodárskeho úspechu takýchto podnikov. E, avšak v tej sérii smerníc, ktoré existujú na európskej úrovni, máme závažný problém. Sú niektoré európske smernice, ktoré fungujú na poli podnikového práva. Máme tu ale problém, že niektoré úpravy môžu byť využívané na to, alebo aj zneužívané na to, aby nejakým spôsobom obchádzali požiadavky na zastúpenie zamestnancov alebo nekonali úplne podľa, podľa tých požiadaviek na zastúpenie. Napríklad akciová, Európska akciová spoločnosť, tu sa môže stať, že ak nebolo takéto zastúpenie zamestnancov dohodnuté, tak potom vstupuje do platnosti úprava, ktorá sa riadi podľa počtu zamestnancov v krajine, kde sa nachádza toto, toto, tento podnik, kde má svoje sídlo. Čiže takto sú spoločnosti napríklad menené na Európsku akciovú spoločnosť, keď e, e, ležia tesne pod Prahom tých požiadaviek, potom tam nie je, zamestnanci nie je zastúpený, ale keď potom príde následne k nárastu, nárastu počtu zamestnancov, tak aj tak nie sú zastúpení tí zamestnanci na riadiacej úrovni, pretože ten pôvodný stav je takové zakonverzovaný, čiže takýmto spôsobom sa umožňuje vlastne utiec tým zamestnancom do oblasti podnikania alebo teda hospodárstva, kde nie je nutné to zastúpenie ďalej SOP, tá plánovaná. To je spoločnosť s rušením obmedzeným, len s jedným spoločníkom. To je veľmi sporná vec, už sme na tom veľmi intenzívne pracovali v tomto výbore aj tá by mohla byť využitá na také účely, aby národné systémy zastúpenia zamestnancov boli e, nedodržiavané. Napríklad, keď e, zapísané sídlo, napríklad Guernsey, Spojené kráľovstvo, tam nie je žiadna povinnosť spolurozhodovania na tejto úrovni, ale skutočný prevádzkovateľ podnik by bol, zostal v Rakúsku, Nemecku alebo niekde inde, tak potom by tie podniky by už nemali povinnosť e, zabezpečiť zastúpenie zamestnancov na úrovni riadiacich orgánov, takže by sa tomu vyhli. Na európskej úrovni s tým už máme svoju skúsenosť ako výbor EMPL. Máme tu dočinenia s dvoma svetmi. Na jednej strane, tu v Európskom parlamente na európskej úrovni, sa to rieši e, na úrovni podnikateľských a podnikových záležitostí. A na druhej strane je tu ten pol zastúpenia zamestnancov, nie je tam nejaké prepojenie, to viedlo k tomu, že napríklad tá spoločnosť ručným obmedzeným, pokiaľ ide o zastúpenie zamestnancov, tak EMPL sa tam vôbec nezúčastnil na tomto, pretože komisia, návrh komisie neobsahoval žiadny takýto návrh, ktorý by sa týkal zastúpenia zamestnancov. Medzi Júri a medzi našim výborom je dlhodobá výmena korešpondencia, tak aby sme nejakým spôsobom spolu vytvárali túto záležitosť podľa článku 40 54, ale neviedlo to k úspechu. Chceme to teda nastaviť tak, aby práva na účasť tak e, zamestnancov, ako aj tie rozhodovacie právomoci e, výboru EMPL, respektíve aj e, generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, zostali zachované. Medzi tým je už viacero smerníc, ktoré sa týkajú podnikového práva na, EU, na úrovni EÚ, ale žiadne originálne nové štandardy, pokiaľ je o zastúpenie zamestnancov v riadiacich orgánoch. Tá správa má teraz tri ciele, v krátkosti ich načrtnem. Všeobecná požiadavka. E, chcel by som nabadať komisiu k tomu, aby túto oblasť e, komplexne presondovala a aby systematizovala tie existujúce, existujúce teda systémy. To by dalo predpoklad na to, aby e, sme dali priestor na otvorený sociálny dialog, aby sme sa postrali o výmenu so sociálnymi partnermi a že by sme zabezpečili reflexiu nad takýmito aspektami, že by sme ich vyhodnocovali a potom aj zverejňovali. Tretia možnosť v tejto súvislosti by spočívala v tom, že, a taký je návrh v tej správe, že by bol postup hodnotenia vplyvu, alebo teda hodnotenie vplyvu by sa spustilo v prípade nových alebo zmenených právnych aktoch na poli pracovného práva že by skúmalo práve to zastúpenie zamestnancov napríklad na úrovni dozornej rady a tým pádom by sa vyhlo mnohým problémom. Ďalšia, druhá časť sa týka požiadaviek už na existujúce smernice. Ja formulujem jednoznačné požiadavky na komisiu, pokiaľ ide o ESF smernicu, pokiaľ ide o smernicu o fúziách, pokiaľ ide o smernicu o prevzatiach a pokiaľ ide o tú spoločnosť s ručným obmedzeným Čiže je nevyhnutné mať smernicu o cezhraničnom prenose sídla spoločnosti. Keď jednoduchou zmenou sídla spoločnosti z jednej druhej, do druhej krajiny sa oslobodí od tejto povinnosti podnik zamest, mať zamestnancov zastúpených, tak to určite nie je v zmysle rozumného a priateľného zastúpenia zamestnancov v riadiacich orgánoch spoločnosti. Tretia snaha, myslím si, že je zmysluplné na to, aby sme vyriešili menované problémy, keby komisia stanovila minimálne štandardy, pokiaľ ide o účasť zamestnancov na tejto úrovni riadiacej. To nie, nie, neznamená nevyhnutne záväzne štandardy, ale tam pri štandardov, kedy treba v rámci spolurozhodovania nejakým nastaviť tieto počty. Týmto by sme vytvorili vysoko efektívny prostriedok na to, aby sme zapchali niektoré medzery a aby sme predišli zneužívaniu. Okrem iného by to bolo aj mimoriadne účinné a pomohlo by to situáciu, pok- situácii. Pokiaľ ide o nedostatočný právny základ na úrovni EÚ, súčasná situácia určite nepomáha, že komisia nekoná v 153. odsek 1 písmeno F. Tam sme zakomponovali túto možnosť a túto možnosť treba ďalej rozpracovať v prípade, že chceme na rozšírenie na novej úrovni, potom by sme sa mali pozrieť na túto tému a preto prvá iniciatíva z tohto parlamentu sa má týkať aktivít v tomto smere. Toľko predstavenie mojej správy. Teším sa na diskusiu a na pracovný proces ohľadom tejto správy. Ďakujem pekne. So, wir haben das Bericht, den Bericht des Berichterstatters gehört. Jetzt können wir in die Diskussion einsteigen. Takže tým sme skončili spravu spravodajcu a teraz tieňový spravodajca via pán kolega. Eh. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, blahoželám spravodajcovi. Ďakujem za prácu, ktorú ste vložili do svojej správy. Ja som za zastúpenie zamestnancov v riadiacich orgánoch, ako sa to opisuje v článku 153 zmluve o fungovaní Európskej únie. Je to článok, e, na ktorý ste odkazovali aj vy vo vašom vysvetlení. Zamestnanci by mali mať nárok na participáciu týchto orgánoch a presne ako ste povedali, list z komisie sa pokúsil riešiť túto záležitosť. Táto istá zmluva však zároveň hovorí, že sociálne ciele Európskej únie musia vziať do úvahy rozdiely v národných systémoch. A práve preto, a hovorím to otvorene, treba naozaj silne zdôrazniť subsidiaritu v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Zastúpenie zamestnancov v riadiacich orgánoch e, z časti existuje v Belgicku, Španielsku, Holandsku e, a Spojenom kráľovstve však také systémy vôbec nepoznajú. Do istej miery treba takéto veci brať do úvahy, keď máme návrhy na budúce iniciatívy, ktoré e, v Únii by sa mali presadiť, nesmieme konať unáhlene. Malé a stredné podniky, ktoré majú viac ako 15 zamestnancov. Tam treba naozaj veľmi opatrne nariadovať nejaké zastúpenie zamestnancov, riadiacich orgánov, pretože hospodársky rozvoj takejto malej firmy sa môže pod e, veľkým administratívnym bremenom, dodatočnými pravidlami, predpismi e, priškrtiť. je to úplne iné, ako keď je veľká celoeurópska firma, ktorá si môže dovoliť takéto niečo ľahko zapracovať, ale netreba zase mm, pridusiť kreativitu a flexibilitu zamestnancov tým, že budú zaplavení pravidlami a predpismi. Teším sa na diskusie na túto tému a teším sa na spoluprácu s vami. Je mi jasné, že to bude veľmi zaujímavá téma. Ďakujem. Das glaube ich auch. A ja si to myslím. Pán eh, Maten, Edward Maten. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že tu ide o veľmi dobrú správu. Je to dobrý začiatok. Hovorili ste tu o rozdielných kultúrach Nemecka, Rakúska. To, čo prevláda v severských krajinách, ste spomenuli. Cieľom tejto správy, ktorú podporujem, je preskúmať zastúpenie zamestnancov v riadiacich orgánoch a to, aké miesto by v nich mali mať. Nemôžeme tolerovať, že zamestnanci nenachádzajú iné cesty, iba cez tlač alebo v poslednej chvíli, rokovania v poslednej chvíli, keď už je prineskoro, a jediná vec, ktorú si možno vyreku, vyrokujú, je odstupné. Nemyslím si, že takéto niečo je žiaduce. Za takéto niečo sa postaviť nemôžeme. A toto je práve cieľom našej správy. Musíme ubezpečiť zamestnancov aj malé a stredné podniky, že zastúpenie zamestnancov a dialog je dobrá vec. Ak zamestnancov ignorujú, ak ich nikto nepočúva, ak ich nikto nezoznámi so stratégiou firmy, tak potom budú hnutia odborové, ale myslím si, že by bolo konštruktívnejšie, keby bola takáto e, správa úplne jasná, takéto posolstvo by zaznelo jasne, že treba podporovať tento druh dialógu medzi zamestnancami a riadiacimi orgánmi. Nie všetky orgány, e, pardon, odbory, opravuje sa tlmočník, chcú byť za interesované do takejto riadiacej práce. Každý, každé odbory majú inú tradíciu, zvyky. A práve preto máme správu, ktorá by mala odraziť všetky tieto odlišné skutočnosti. Treba zabezpečiť, že hlavný nápor by mal, ne, ne, nemal by sa stať bezzubým. Nede tu o to, že stava, staviame jednu stranu voči druhej, ani nejde tu o to, že by sme brali manažérom z rúk ich právomoci. Nie, my sa snažíme len v zárodku e, udusiť možné sociálne tragédie tým, že si sadnú okolo stola aj zamestnanci, aj manažery a budú venovať trochu času tým, že sa budú snažiť zlepšiť situáciu včas. Situácia v rôznych krajinách vyzerá inak. V Rakúsku a v Nemecku skôr majú tradíciu takýchto spoločných rád zasadnutí v iných krajinách takáto situácia neexistuje a všetko to závisí od riadiacich orgánov a od manažérov, či pripustia skôr pozorovateľov alebo či pripustia priame zastúpenie zamestnancov. To je už na nich, akú formu zvolia, ale jednoducho treba otvoriť dvere takýmto novým praktikám. Sociálny dialog a zastúpenie zamestnancov budú možné rôznymi formami. V niektorých krajinách totižto odbory sú e, horko ťažko tolerované a takéto, takéto niečo nie je prípustné. Kolektívne vyjednávanie môže totižto zabraniť tragickým osobným situáciám. Ďakujem pekne. Hm, ďalšia kolegyne, ďakujem pekne, pán predseda. Ako viete, zastupujem ja by som predovšetkým poďakovala spravodajcovi za návrh správy. Isté môžeme súhlasiť, že je dôležité zabezpečiť, aby boli zamestnanci zapojení do rozhodovania inými rôznymi spôsobmi na rozličných úrovniach, ako tomu v porovnaní s tomu, ako to bolo doteraz. Toto by mohla, mohla mať veľmi pozitívny účinok, keď aj zamestnanci a zamestnávateľia budú mať lepšie vzťahy, keď lepšie zúročia sociálny kapitál a vzájomnú dôveru. Myslím si, že toto môže mať aj rezonančný efekt aj mimo pracoviska. E, rád by však zdôraznil, že množstvo štruktúr e, sa líši pri zastúpení zamestnancov v riadiacich orgánoch? Nemali by sme vytvárať jednotný európsky model? ECR verí, že existuje 28 modelov, v EÚ nie len jeden jediný. Národný kontext by mohol byť príležitosťou vytvoriť niečo nové a odstrániť prekážky pre zastúpenie zamestnancov v riadiacich orgánoch. Musíme byť realistickí v dosiahnutí toho, čo je najvhodnejšie na európskej úrovni. V skupine ECR veríme, že Existuje cesta pre Európsku úniu, napríklad e, výmena osvedčených praktik, pričom treba zamerať pozornosť na určité členské štáty EÚ, ktoré v tomto majú veľké skúsenosti. Myslím si, že by sme mohli dokonca vytvoriť usmernenie alebo akýsi všeobecný rámec, ktorý by mohol podporiť tie členské štáty, ktoré nemajú takéto štruktúry, aby ich vytvárali. Veľmi by sme sa obávali, toho, že by sa všetko nastrčilo na, nastrčilo na jedno kopito, že sa vytvorí nariadenie, ktoré rigidne vytvorí nejaký univerzálny model a na, e, nutí ho všetkým členským štátom EÚ. Radi by sme radšej videli rešpektovanie princípu subsidiarity a proporčnosti. Predložíme niekoľko pozmenujúcich návrhov, vychádzajúcich z týchto pozorovaní a pán Bašíra sa teší na spoluprácu s vami. Ďakujem veľmi pekne. V mene Alde e, nevidím e, tieňového spravodajcu. Nikoho tu nemáme. Krajinke e, v mene Zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán spravodajca, z našej strany vítame návrh správy aj všeobecný prístup pri tejto dôležitej téme zastúpenia zamestnancov. Zastúpenie zamestnancov je užitočné nielen pre zamestnancov samotných, ktorí môžu byť viac zapojení do decíznej sféry v podnikoch, ale, tak ako sa to jasne spomína v návrhu správy, je to veľmi užitočné aj pre demokratickejšie hospodárske štruktúry a riadenie veci verejných vo sfere hospodárstva. Myslím si, že je to jeden zo zásadných krokov, ktoré je treba urobiť pri zastúpení zamestnancov a v hospodárstve ako takom. Zastúpenie zamestnancov je možné využiť aj na rozvoj zamestnancov samotných, pretože dostanú vstupné informácie a zapoja sa do siete, ktorá vytvorí prostredie, kedy sa ľudia cítia bližší firme, v ktorej pracujú, viac zapojení do rozhodnutí v podnikovej sfére svojho podniku. Takže aj z tohto hľadiska je to dôležitá vec. A napokon, v rozprave sa to už spomenulo, ak si pozrieme čísla, ak preskúmame, ktoré firmy sú úspešné, určite si všimneme, že hospodársky úspech súvisí s väčším zastúpením zamestnancov na riadiacich aspektoch podniku. Myslím si, že takýto model by mohol pomôcť lepšiemu vývoju v budúcnosti. V návrhu správy sme si všimli silné e, prvky štandardu, celoeurópskeho štandardu. Nie, že by sme chceli e, nastrčiť všetko na jedno kopito, ale mala by existovať istá línia, ktorá by mala minimálne zaručiť, že zamestnanci sa budú brať do úvahy v rozhodnutiach podniku. Nehovorím, že by, mala byť, by malo existovať nariadenie, skôr by malo ísť o informovanosť a konzultácie so zamestnancami aj v záležitostiach, ktoré sú prierezové. Radi by sme jednoducho počuli hlas zamestnancov v debatách a diskusiách. Ešte by som spomenula dve veci, kde e, tá správa ešte zatiaľ nie je úplne dokonalá. Treba pozmeniť aspekt rodovej rovnosti. Naozaj to je odvolávka e, na ženy v riadiacich orgánoch. Myslím si, že ženy by mali byť zastúpené viac v riadiacich orgánoch, v neexekutívnych funkciách, aby sa vytvorilo demokratické hospodárske riadenie ferovejšieho typu. Spravodajca zatiaľ si zvolil prístup, nie až taký ambiciózny, ako by sme radi videli my. My by sme chceli vidieť e, jasné ciele, aký počet žien by malo byť v dozorných radách a v iných neexekutívnych riadiacich orgánoch, kde zatiaľ je veľmi málo žien celkovo a preto by sme radi videli v tejto správe isté námety a návrhy, ktoré by zabranili tomu, že je možné mať takéto riadiace orgány naďalej s minimálnym zastúpením žien. Myslím si, že isté percento odporúčanie by bolo žiaduce v rámci zastúpenia zamestnancov. A druhá vec, prediskutovali sme si to v tomto výbore, je to otázka kvalifikácie odbornej prípravy, odborného vzdelania a zručnosti. Myslím si, že aj mladí by mali mať svoj hlas, tí, ktorí sa pripravujú na povolanie, najmä keď ide o priamu náplň ľudí, ktorí sa pripravujú na povolanie, sú na istých stážach alebo zácviku vo firmách. Aj títo by mali mať svoje zastúpenie ich hlas by mal byť počuť e, a zamestnávateľia by si ich mali vypočuť. Toto je e, veľmi zaujímavá, možno kontroverzná diskusia, pretože tu máme takéto konfliktné aspekty. Teším sa na ňu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Zrejme e, nepočúvame kritiku manželky, pokiaľ ide o rovnosť rodine Laura G. nie je prítomná pán Martin. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán spravodajca. Tento návrh správy chce zaručiť minimálne zastúpenie zamestnancov v národných firmách, v medzinárodných firmách, v členských štátoch EÚ. Zásah Európskej únie do národných zákonov si nemyslím, že by sa malo takto interpretovať, že by EÚ mala mať takéto právomoci zasahovať. Je to jednoducho interferovanie, ktoré by mohlo mať nežiaduci e, škodlivý účinok, najmä v časoch, kedy je toľko napätia v hospodárskej a sociálnej sfére, ako je tomu dnes. Spomenuli ste svoju manželku kvóty pre ženy v riadiacich orgánoch a v dozorných radách, to sa nám nezdá byť opodstatnenou požiadavkou. Myslíme si, že by to nebolo, nemal, nebude to nevyhnutne hospodársky efektívne a princípy meritokracie nebudú rešpektované týmto spôsobom kvót alebo zavedením kvót. Vo vašich úvodných poznámkach ste to spomenuli, aj pani McIntyre to hovorila, že zastúpenie zamestnancov v 28 systémoch členských štátov EÚ by malo zostať zachované. zachované. Tieňový spravodajca za EPP to takisto e, spomenul a je pán Martan. Neviem, či hovoríme o tej istej veci. Ja sa pokúsim vysvetliť, o čo mi ide. Keď hovoríme o riadiacich orgánoch, to možno funguje v Rakúsku a v Nemecku, ale firma typu SA vo Francúzsku, kde napríklad je len 10 zamestnancov, ale zároveň firma tohto typu SA by mohla mať aj 10 tisíc zamestnancov. E, myslím si, že tam sa to musí spravovať inak. Typ akciovej spoločnosti E, môže byť určujúci pre to, aký spôsob zastúpenie zamestnancov bude v riadiacich orgánov. V Nemecku a v Rakúsku odbory, ktoré sú inak e, štrukturované ako vo Francúzsku, vo Francúzsku totiž to máte 10 a 15 ako Prahy, ako vstupné Prahy alebo percenta. Zástupcovia francúzskych odborov si želajú, aby boli zapojení, ale oni niekedy reprezentujú iba 5 pracujúcich vo Francúzsku, možno v Nemecku a Rakúsku zastupujú odbory väčšie percento zamestnancov, ale častokrát ľudia, ktorí pracujú pre firmu a zastupujú iba 5 ľudí a chcú byť zastúpení v riadiacich orgánoch, podobne ako to povedal Edward Martin, ktorí chcú mať eh, vhľad do stratégie firmy, neviem, či toto je žiaduce napriek tomu, že podporujem, aby zamestnanci a manažeri pracovali ruka v ruke, aj dozorná rada, všetci musia, všetci musia ťahať za jeden povraz, nemôžeme stavať jednu skupinu voči druhej. Ak chceme za, zaviesť minimálny systém pre všetky štáty únie, tak sa musíme sústrediť aj na tieto percenta, na tieto prahy. Akciová spoločnosť môže mať vo Francúzsku 10 zamestnancov, aj, aj tisíce zamestnancov a potom ako to budeme riešiť. Nemáme? Nemali by sme tam dať percenta zástupcov odborov a zastúpenia zamestnancov? Potom sa to všetko spolitizuje. To môže mať dopad. Neviem, či som to jasne vysvetlil. Dúfam, že som, sa mi to podarilo. To je pravda, každopádne dá sa o tom ešte diskutovať hlbšie. No? Merci, prezident. Euh, Ďakujem za slovo. Pán predseda, ja by som si dovolil súhlasiť s vašim postojom, aspoň ako som tomu rozumel ja. Zastúpenie zamestnancov pri informačných konzultáciách je úplne v poriadku. Vdýchlo by to nový život sociálnemu dialogu. Na rozdiel od toho, čo tu odznelo, ja si myslím, že sociálny dialog vychádza skôr e, zo zástupcov odborov, od zástupcov odborov. Tento problém v správe, alebo dokonca možno v názve správy metie, sociálny dialog je prepojený s takými kultúrami, ktoré e, sa môžu líšiť jedna od druhej. Model v Nemecku a model v Rakúsku veľmi si vážim. Ale v iných krajinách, napríklad tá, z ktorej pochádzam ja, sú odborové organizácie nechcú tento model spolu riadenia, nechcú byť zastúpení v riadiacich orgánoch, ale chcú byť zapojení do informácií a do rozhodovania. Takže je tu ešte veľa práce, ktorú treba odviesť na správe, aby to bolo jasné. Nechceme predsa vyvolať dojem, že sociálny dialog môže byť vyvodený iba z nemeckého modelu. V prípade európskej firmy typu akciová spoločnosť, možno to, tá SA, akciová spoločnosť môže, možno bude výnimka, ale treba hovoriť o tých e, typoch spoločnosti, spoločnostiach, ktoré by pripustili takýto model. Existujú však aj malé a stredné podniky, aj mikropodniky, ja sa tomu dosť venujem. Malé a stredné podniky z hospodárskeho hľadiska potrebujú efektívny sociálny dialog, ale nie som až taký presvedčený o tom, že sociálny dialog v malých a stredných podnikoch, najmä vo veľmi malých firmách, môže byť štrukturovaný rovnako ako vo veľkých Mám pocit, že je tu skutočná potreba zainteresovať sa do sociálneho dialogu, ktorý je nastavený na potreby malých a stredných podnikov. Skutočne to má zásadnú dôležitosť. Nie je to len o veľkých dohodách e, kolektívneho vyjednávania, ktoré zasahujú celé sektory a odvetvia, hoci tieto tiež môžu zohrať istú úlohu a sú dôležité pre malé a stredné podniky. Ďakujem pekne. Ešte niekto ďalší? Nevidím. Takže dám v krátkosti slovo spravodajcovi, sebe. No. Prvá pripomienka sa vzťahuje k tomu, že hospodársky rast eh, by mal mať voľný priechod. 20 rokov som pôsobil v dozornej rade väčšieho nemeckého podniku a v mojich začiatkoch existoval práve takáto výhrada, že takým spolurozhodovaním sa príliš za, zasahuje do fungovania toho podniku a zabraňuje sa mu v raste. Po desiatich rokoch táto téma už nebola témou. Boli tam zamestnanci prítomní na dozornej rade a tie pracovné skupiny, ktoré iniciovali práve zamestnanci zastúpení na dozornej rade, eh, pokiaľ ide o zlepšenie fungovania toho podniku konkrétneho, tak eh, to boli aj zmeny, ktoré smerovali k lepšej efektívnosti, k hospodárnosti a takisto aj následne k tvorbe nových pracovných miest. Ja si myslím, že veľa sa rieši v rámci toho konkrétneho kontextu, v rámci tej bežnej, bežnej práce, bežného fungovania a nie e, z pohľadu nejakej ideologickej predpojatosti. Táto až tak neovplyvňuje často. Po druhé, nejde vôbec Antia McIntyre o vytvorenie jednotného modelu alebo nejakého paušálneho systému spolurozhodovania. Kto si tú správu presne prečíta, tak ide o minimálne štandardy, ktoré samozrejme musia nastaviť istú úroveň z pohľadu prahovej hodnoty. Ja som hodil to číslo do pléna. Nehnevajte sa za to na mňa, ale z mojej tradície odborára a nakoľko som z politickej rodiny, ja viem, že ešte budeme musieť o týchto otázkach diskutovať, to bez pochyby. Ale chcem jasne povedať, že nejde o jednotný model, nejde o model nejakej kosačky na trávu, tak povedať, ktorá to úplne zrovna. Ide o minimálny štandard, ktorý sa aplikuje vtedy, kedy nejaké konkrétnej krajine v zmysle zásady subsidiarity má vzniknúť systém spolurozhodovania. Aby to nešlo pod istú nastavenú úroveň. To je dôležité aby sme s takýmto chápaním pristupovali k tej téme. Nechcem nič tlačiť nikomu, ani Belgicku, ani Spojenému kráľovstvu, čo podľa mňa je presvedčivé v iných krajinách, ale keď tie krajiny nie sú presvedčené, tak vôbec sa nedá nejakým spôsobom násilne ich zaviazať k nejakému systému spolurozhodovania a že to nebudú chcieť a potom, že to napríklad ani odbory nebudú požadovať. Takže potom ani zamestnanci samotní to nebudú chcieť v štandardizovať. O to ale nejde. Ide o to, ako to nazývame, tie minimálne štandardy, respektíve všeobecný rámec alebo príklady najlepších osvedčených postupov. Ide o vytvorenie takých minimálnych štandardov vtedy, kedy má v nejakej krajine prísť takémuto vytvoreniu. A ide ešte dokonca o veľa viac o otázku, keď diskutujeme o sociálnom dialogu, aby na úrovni podnikovo-právnej aj v rámci tohto parlamentu nevznikali smernice, ktoré umožnia, že existujúce systémy spolurozhodovania v 18 európskych štátoch viac alebo menej trikmi alebo nejakými medzerami, dierami dokážu byť obchádzané a tým pádom vlastne sa funguje v rozpore s tými existujúcimi, alebo v rozpore proti tým existujúcim systémom. To je o to, o to ide. A to je druhá časť e, toho systému, ktorý navrhujem a to chcem teda aj počiarknúť. Samozrejme je tu x príkladov a v rámci diskusie s tieňovými spravodajcami sa k tomu ešte vrátime. Sú systémy, ktoré potvrdzujú, e, že účasť zamestnancov na fungovaní týchto orgánov nie je nejakým spôsobom na ťarchu alebo neprospech takéhoto podniku, skôr je to lepšie z pohľadu hospodárskej výkonnosti E, myslím, že toto sa dá podložiť aj zo strany expertov, ktorí fungujú v takýchto systémoch spolurozhodovania, v rámci ktorých by sme možno mohli v priebehu diskusí prizvať a zistiť, aký je ich názor, aby sme vedeli, ako to funguje. A nejde mi tu len o podnikové rady alebo o odborárov. Sú samozrejme určite manažery, ktorí majú podobný systém, ktorý je nastavený a môžu potvrdiť úspešné a dobré skúsenosti s takýmto systémom. To je moje posledná, predposledná pripomienka. Aké to budú odbory, to závisí od pracovných zákonov, zákonov, zákonov pracovných alebo zamestnaneckých v tej krajine konkrétnej, ako je to tam rozvinuté. V systémoch, ktoré ja poznám, tak tam zamestnanci rozhodujú o týchto zástupcoch v gremiách. Tam sú odporúčania od celej odborovej organizácie a potom sa rozhoduje o týchto pozíciách. Nie je to nejaké cudzie, cudzie predsedníctvo alebo nejaká centrála odborárska, ako sa často stáva, ako je obava. Ale aj do takejto kultúry táto správa nechce zasahovať. To si každá krajina musí nastaviť sama v závislosti od svojich zvykov odborárskych a podľa toho, aké sú tie vzťahy. To nedáva zmysel, aby sa to rozhodovalo tu na úrovni Bruselu, ale minimálne štandardy pre spolupodielanie sa, alebo teda pôsobenie tých za, zamestnancov, e, to treba robiť. E, pokiaľ ide o názov, tak zajtra počas koordinátorov budeme troška objasňovať ten názov, že ide skutočne o tie úrovne, o ktorých som hovoril. A ešte na záver chcem raz povedať, že nejde o nejakým spôsobom formou nejakého odsudzenia nejakej podnikateľskej bázy, alebo to, aby horšie hospodárili tieto podniky. Ide o to, aby sociálny dialog bol obojstranne lepší, aby boli zastúpení tí zamestnanci vôbec. Vonkoncom nejde o nejakým spôsobom obmedzenie operatívnej výkony stránky nejakého podniku a už vôbec nejde o zamiešavanie sa do otázok subsidiarity jednotlivých krajín týmito systémami spolurozhodovania. Ide o zabranenie zneužívania, ide o to zlepšiť niečo, čo v súčasnosti sa vyznačuje istou chybovosťou a istými nedostatkami. Toľko k tomu. Ja sa teším na ďalší proces a určite to bude napínavá diskusia, lebo to je vlastne prvá diskusia v rámci tohto výboru v parlamente, ktorú v tejto veci vedieme. Ďakujem pekne. Pardon, vás som prehľadol. Viem, že tieto poznámky sú len úvodné, ale možno tu ide o isté nedorozumenie. Hovoríte o minimálnych štandardoch. Samozrejme, že každý členský štát má eh, v rukách svoje rozhodnutia o tom, čo chce, ale vo Francúzsku ak zastupcovia odborov iba 5 pracovnej sily zastupujú, to nie je celkom pravda. 5 ľudí je členmi únii, ale to isté platí o politických stranách. Aj najmenšia, najmenšie odbory vo Francúzsku majú stále viac členov ako najväčšia politická strana. Ale účasť na voľbách je mimoriadne vysoká, takže e európska demokracia by bola e, by zavidela takéto výsledky v Francúzsku. Ďakujem ti a vidím, že to bude napínavá diskusia. Dobre, ak nie sú ďalšie žiadosti o vystúpenia, tak e, 4. apríla o 12. je termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a VEMPL podľa súčasnej situácie budeme hlasovať 30. mája tohto roku. Taká je dnešná situácia. Uvidíme, ako to zajtra sa vyvinie v rámci koordinátorov. Dobre, dostávame sa k bodu 16. Sociálny dumping v Európskej únii. Spravodajcom je Guillaume Balaš. Dnes chceme hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli predložené a ja spravodajcovi dám hneď slovo. Nech sa páči, Guillaume. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne eh, vám všetkým, ktorí ste zostali na túto rozprávu. Už sme mali prvé výmeny názorov potom ste všetci dostali pôvodnú verziu e, správy s určitými spornými bodmi a teraz e, uvažujeme o pozmeňujúcich návrhoch. Sme stále ešte e, e, na začiatku našej práce. pripomínam vám, že počas prvej diskusie som uvedol, že E, e, Junckerová komisia získala mandát, ktorý sme v Európskom parlamente podporili. Išlo o získanie e, ratingu 3A v sociálnej oblasti, išlo o boj o, s sociálnym dumpingom a nekalou konkurenciou. Komisár Tyson predložil svoj návrh, o ktorom sa diskutovalo e, v lete a nekalá sociálna e, konkurencia, ako e, povedal pán predseda komisie Juncker, je veľkým problémom. Boj s takou konkurenciou je prioritou a iba Eh, fair eh, eh, konkurencia by mohla tomu správne prospieť, ale mm, mali sme v Európe viaceré krízy, vrátane utečenskej krízy a jej dôsledkov sme svedkami pokračujúcej sa fragmentácie. A to isté sa deje v sociálnej oblasti. Pozorujeme obdobné trendy. E, členské štáty e, častokrát e, siahajú po jednostranným rozhodnutiam v sociálnej sfére, čo môže spôsobiť problémy vrátane aj v oblasti slobodného pohybu pracovníkov. Tým naražam na diskusie vo Spojenom kráľovstve, ale nielen tam. Aj v eurozóne pozorujeme snahu o jednostranné E, rozhodnutie členských štátov v sociálnej oblasti. A naozaj si myslím, že to by mohlo spôsobiť e, problém e, na jednotnom trhu. Nedostatočná sociálna harmonizácia v súčasnosti len prospieva strate dôvery a nárastu nacionalizmu. Sme si toho vedomi a preto si musíme klásť otázky. E, je veľmi zaujímavé pozorovať, čo sa deje mimo Európskeho parlamentu. E, e, častokrát, keď rokujem s predstaviteľmi zamestnávateľov alebo pracovníkov, s predstaviteľmi tlače, vyvstávajú tieto otázky a sociálne záležitosti sa dostávajú do stredobodu pozornosti Európskeho programu. Predložil som návrh správy Eh, boli zároveň predložené eh, obrovské množstva pozmeňujúcich návrhov, 704 spolu. To znamená, že je to svedectvom veľkého záujmu eh, o túto problematiku európskych poslancov. Prečítal som tieto pozmeňujúce návrhy, dostal som ich iba minulý týždeň, napriek tomu som ich všetky prečítal, našiel som si čas a povedal som, že existujú tri druhy pozmeňujúcich návrhov Väčšina z nich e, trvá na e, detailizácii a e, jednoznačných formuláciách v samotnej správe. Častokrát ide o právne zjednoznačenie s tým, aby to, čo navrhujeme, bolo jasné. Niektorí kolegovia idú ešte ďalej. Existuje druhá skupina pozmeňujúcich návrhov, ktoré môžeme e, považovať za určitú snahu o opravu, e, čiže je tu snaha o e, doladenie nejakého znenia, o opravu určitej terminológie, ale nejde o zásah do podstaty a je tu aj tretia skupina pozmeniacich návrhov, ktoré hm, sa týkajú podstaty E, pozmeňujúce návrhy všetkých troch kategórií sú mimoriadne dôležité. Je potrebné mm, rešpektovať kolegov, ktorí by chceli e, ísť ďalej, niečo doladiť, spresniť. A je dôležité, aby sme mali vecnú rozprávu o e, návrhoch, ktoré mm, predkladám. Takže treba aj diskutovať s dôrazom na tieto tri druhy alebo skupiny pozmeňujúcich návrhov za predpokladu samozrejme, že budeme rešpektovať e, názory ich autorov. E, mám e, tu predstavu niektorých pozmeňujúcich návrhov, kde je možný kompromis v otázkach sociálneho dumpingu, nekalej konkurencie v sociálnej oblasti a som pripravený na taký kompromis, ktorý však nesmie Eh, mm, eh, podkopať eh, podstatu mojej správy, aby som bol konkrétnejší. Prislúbili sme pripraviť prvotné znenie kompromisných návrhov začiatkom budúceho týždňa s tým, aby sme rozbehli vecné diskusie, vieme, e, čo všetko treba e, urobiť, ale musím povedať, že pokiaľ sa nám to nepodarí, e, bude z toho smutný. Totiž ak vyšleme signál smerom von o tom, že Európsky parlament nie je schopný kompromisu, to naši občania nepríjmu radi. Ďakujem pekne a teraz v mene Pepe kolega Lenarc. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem tieňovým spravodajcom, ktorí sa vyjadrili. Pani Jazoviecka tu e, nemohla byť ako tieňová spravodajkynia, ale poprosila ma, aby som prečítal jej výpoveď k tejto veci. Takže Danuta e, mi poslala svoj prejav, ale ja ho takisto plne podporujem. Kolegovia, vďaka hospodárskej a sociálnej kríze sa často debatuje o sociálnom dumpingu v mnohých členských štátoch EÚ aj na európskej úrovni. Ah, okay. Verím však, že keď nevyjasníme, čo znamená sociálny dumping, budeme mať ťažkosti pri nachádzaní konsenzu, ako zaobchádzať s touto výzvou. Vo výbore pre zamestnanosť zdieľame presvedčenie, že musíme bojovať vehementne za ochranu práv zamestnancov. Viac ako 700 pozmeňujúcich návrhov k tomuto návrhu silne rezonuje a poukazuje, že sme rozhodní a zaangažovaní. Ide nám o sociálnu konvergenciu, sú rozdielne úrovne hospodárskeho vývoja v členských štátoch EÚ a musíme vytvoriť možnosti pre všetky členské štáty, aby rástli a rozvíjali sa. Nesmieme eh, im dávať do cesty ďalšie prekážky. Sú krajiny s nízkymi platmi, s vyššími platmi, ale všetci sa majú rozvíjať aj v oblasti služieb, aj v oblasti kapitálu, v oblasti rozvoja zamestnancov. Musíme zabrániť protekcionizmu a rozvoja nepriateľských stanovisk, musíme presadzovať hodnoty EÚ, musíme zostať jednotní. V tejto správe aj v nedávnych rozprávach vidíme, že sociálny dumping e, zasahuje aj legálne praktiky. Niekedy sa zdá, že je to podľa práva v poriadku, ale férové to nie je. Napríklad vysielanie pracovníkov alebo praktiky ako outsourcing a e, subkontrahovanie vedú k takým praktikám, ako sú schránkové firmy alebo e, nutené seba zamestnávanie. To, je tiež, to sú tiež formy dumpingu a všetky majú zásadnú dôležitosť, musíme sa nimi zaoberať. Čo sa týka vysielania zamestnancov, treba tu e, starostlivosť vážiť. Európska únia e, sa rozhodla revidovať túto smernicu v poslednom čase a dúfam, že spravodajca bude otvorený progresívnym riešeniam pri revízii. Riešenia pre sociálny dumping za skupinu EPP sú v línii s princípmi subsidiarity, využívame existujúce nástroje, napriek namiesto toho, aby sme vytvárali dodatočné alebo nové inštitúcie. Pre nás EPPákov má veľkú, veľký význam e, inšpekcia trhu práce, Myslím si, že príslušné orgány by sa toho mali ujať v členských štátoch EÚ, alebo by sme mohli vytvoriť cezhranične fungujúce Európske inšpektoráty práce. Súhlasíme s tými, čo hovorí zmluva, aj druhotné e, sekundárne zákony, že za rovnakú prácu patrí rovnaká pláca. Napriek tomu sú tu bariéry, ktoré sa v praxi stavajú do cesty tejto premise. Treba zadefinovať, čo to je rovnaká práca, za ktorú treba dostávať rovnakú plácu. Istá, isté časti správy ako keby spadali pod agendu výboru pre dopravu. Musíme si vyjasniť e, rôzne podrobné pravidlá, Myslím si, že sa treba vysporiadať s dodatočnými a e, navýšenými úrovňami bezpečnosti a bezpečia zamestnancov v sociálnej oblasti. V oceku 23 nemôžeme súhlasiť so záverom, pretože je proti zmluve a radšej by sme mali hovoriť e, o rovnosti práv, pretože takto sa vyjadril aj Európsky súd. Minimálna mzda v rôznych členských štátoch EÚ je podľa princípu subsidiarity neveríme, že európsky prístup tu pomôže. Záverom, sociálne práva v Európskej únii by mali byť v centre našich sociálnych záujmov a spravodajca a tieňoví spravodajcovia budú pracovať na ďalších kompromisoch a pozmeňujúcich návrhoch. V mene Danuty ďakujem za slovo. Dankeschön. Ďakujem pekne. Takže tak to dopadlo s Danutou. Kolegyňa McIntyre. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predseda. Predovšetkým by som chcela poďakovať spravodajcovi za to, že odviedol takú dobrú prácu na návrhu správy. Obrovské množstvo pozmenujúcich návrhov mu však asi stiaží život. 47 z nich priniesla skupina ECR, EKR, Európska konzervatívna a reformistická politická strana. Ja by som si dovolila za svoju stliť, že zásady subsidiarity a proporčnosti sú pre nás stále kľúčové a skutočne by sme videli radi, že sa zdôraznia aj v tejto správe. Všetko, čo je e, mimo týchto princípov pre moju skupinu bude predstavovať problém. Nesmieme zachádzať za hranice vymedzené týmito zásadami. Čo chceme od komisie? To treba takisto zadefinovať. A čo vlastne môže komisia urobiť, aby bola stále v súlade s príslušnými zmluvami? Členské štáty by mali mať manevrovací priestor, aby zapracovali svoje národné tradície vo sfére sociálneho zabezpečenia a práce. A možno už od samého začiatku by sme mali identifikovať oblasti, v ktorých by sme sa mohli zhodnúť na kompromisoch medzi politickými skupinami, a dohodnúť sa jednoducho, že v niektorých oblastiach sa nezhodneme a hotovo. Minulý týždeň komisia prišla so svojím návrhom na adresné revidovanie smernice o vysielaní pracovníkov alebo zamestnancov. Ja osobne mám pocit, že sa musíme dohodnúť predtým, než sa budeme zaoberať touto tematikou, ako sa postaviť k vysielaniu zamestnancov a k legislatívnemu návrhu v tejto veci. Dôležité je stanoviť jasné hranice medzi touto správou z vlastnej iniciatívy a kľúčovými prvkami, ako je napríklad rovnaká práca za rovnakú plácu na tom istom mieste pre zamestnancov a v návrhu komisie sa bude riešiť aj táto téma. Ďalej, niektoré špecifika. Myslím si, že odvádzajúc rovnakú prácu za rovnakú plácu pre ľudí pracujúcich na tom istom mieste, e, nesie so sebou množstvo problémov. Poprvé, keďže máme pozmeňujúci návrh 122, stanovovanie miest je v kompetencii členských štátov EÚ a nechceme zasahovať do sféry právomoci členských štátov. Po druhé, už som to spomínala na stretnutí tenevých spravodajcov. Zo skúseností zo Spojeného kráľovstva vieme, že štvrť milióna prípadov žalovalo v Británii na tribunáloch práce alebo súdoch takéto praktiky a podľa mňa by sme nemali vytvárať prácu pre právnikov. Čokoľvek vytvoríme, by malo byť ľahko pochopiteľné a realizovateľné v praxi. Zavádzanie takéhoto konceptu, takéhoto princípu nevyrieši sociálny dumping, iba zmení pravidlá, iba stiaží aplikáciu pravidel v praxi a zavedie ťažšiu kontrolovateľnosť týchto pravidiel. Bude to skutočne veľká výzva. Bude ich možné spochybniť ľahšie, než je tomu teraz. Moja skupina verí, že implementácia smernice o presadzovaní práva v praxi by mala dostať najprv šancu, kým začneme ochraňovať vyslaných zamestnancov. Pozmeňovcom návrhu 249 sa k tomuto vyjadrujeme, podporujú členské štáty v praktickej implementácii, monitorovaní a presadzovaní e, pravidiel, ktoré sa týkajú vysielaní zamestnancov revízii si myslím, že by sme mali, nemali vytvárať neistotu a mali by sme poodložiť e, do úzadia smernicu o presadzovaní zákonov v praxi, aby sme najprv vyriešili súvisiace záležitosti a potom sa k tomu vrátili. Implementácia tejto smernice je skutočne súvisiaca s mnohými ďalšími vecami a dôležitá. Ešte ďalšie oblasti, stručne, inšpektoráty práce. Súhlasíme s tým, že inšpektoráty práce majú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní práv zamestnancov, ale moja skupina verí, že presadzovanie pravidiel patrí do princípu subsidiarity a teda členským štátom EÚ. A ak sa snažíme paušálne zvyšovať zdroje a apelujeme na smernicu, ktorá vychádza z dohovoru Medzinárodnej organizácie práce číslo 81, to pre mňa vytvára problémy. Dohoda e, o tom, že výbor pre dopravu by mal mať e, svoje slovo v tejto veci, to je pre nás jasné. Vidíme tu kapotáž, ground handling a podobné témy, ktoré by sa mali ponechať na výbor pre dopravu a nemali by, sa, nemali by sme sa nimi zaoberať tu vo výbore pre zamestnanosť. Stručne chcem hovoriť o nulových kontraktoch alebo o kontraktoch, kde je definovaná, e, definovaných nula pracovných hodín a nútenou seba zamestnanosťou alebo prácou freelancerov, ktorí nechcú byť freelancermi. Máme takéto falošné ako keby zmluvy a spôsoby práce, ktorá, ktoré nútia prílišnú flexibilitu trhu práce, keď si to ľudia takto nežiadajú a ohrozuje to aj zamestnancov, aj zamestnávateľov. Tieto skúmania na jednej strane potrebujeme flexibilitu a ženy na pracovných pozíciách, ale keď niekto uzavrie dohodu, kde nebude definovaný počet pracovných hodín alebo bude tam nula, e, nemyslíme si, že by to vždy muselo byť nevyhnutne negatívne. K sociálnej konvergencii myslím, že keď o nej hovoríme, mali by sme jasne pochopiť, o čo tu ide moja politická skupina verí predovšetkým v to, že zvyšovanie používania etalónov a porovnávacích štandardov by umožnilo komisii, aby členské štáty venovali pozornosť tam, kde má byť venovaná a členské štáty, ktoré potrebujú pomoc, že ju aj dostanú. Čas, často hovoríme, že neexistuje, aby sa všetko dalo naraziť na jedno kopito a sociálna konvergencia by nemala znamenať viac zákonov, viac legislatívy. Teraz k téme Better Regulation, lepšia právna úprava. 225 sa tohoto týka, je to pozmeňujúci návrh, ktorý sme predložili. Myslím si, že všetko, čo v tejto oblasti sa odohrá, by malo byť v súlade s agendou Better Regulation, ktorú presadzuje Európska komisia. Mali by sme vytvárať také zákony, ktoré sú adresné, ktoré sú vhodné pre svoj účel, ktoré sú jednoduché a nepomotané, ktoré pomáhajú presadzovať v praxi to, čo presadzovať majú a jednoducho nerobíme len papiere, len slova, ale e, naozaj skutočné činy v praxi. Teším sa na spoluprácu so spravodajcom v nasledujúcich týždňoch. Ďakujem. Dankeschön, Martina Dlabajová. Ďakujem pekne, kolegyne Dlabajová. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, v prvom rade by som chcela poďakovať spravodajcovi za to, že zorganizoval druhú výmenu názorov v našom výbore a za to, že včera usporedal eh, prvé stretnutie spravodajcov. Odkedy sme sa naposledy stretli v tomto eh, výbore, došlo k ďalšiemu vývoju Marian navrhuje e, e, e, adresnú revíziu smernice o vysaní pracovníkov a snaží sa o úpravu základných princípov. Existujú určité prekryvanie medzi sociálnym dumpingom a návrhom pani Tyson, ktoré sa čoskoro dostane do Európskeho parlamentu. Máme pokračovať, ak budeme pokračovať v tejto správe, treba hľadať možnosti, ako integrovať tento nový vývoj, ako to reflektovať v správe, s tým, aby sme neprejudikovali to, akým spôsobom parlament si bude počínať v otázke legislatívnej správe. Naše pozmeňujúce návrhy sú zastúpené vo viacerých pozmeňujúcich návrhoch a tešíme sa na prvé kompromisné návrhy, aby sme o nich mohli diskutovať. Chcel by som však počerknúť, že tak ja ako aj ALDE e, e, budú predstavovať tri dôležité princípy. A e, Dovolím si ich e, vypichnúť. Poprvé, e, potreba konkurenceschopnej Európy. Nebudeme môcť súhlasiť s návrhmi, ktoré sa snažia podkopať túto myšlienku. E, druhý princíp, mobilita pracovnej sily a služieb. Pre mnohých Európanov to sú najdôležitejšie princípy, pretože stále dôveru Európskej únii a budeme pevný, pokiaľ ide o zachovanie týchto základných princípov. A tretie, subsidiarita a využívanie existujúcich nástrojov. Musíme ponechať kompetencie tie aktivity, ktoré členské štáty e, dokážu najlepšie spravovať členským štátom. Mali by sme čo najlepšie využívať existujúce nástroje a nenavrhovať nové. Jedným e, z prí, e, príkladov je platforma koordinácie činnosti členských štátov v oblasti E, pracovných inšpektorátov. Chcel by som podotknúť, že e, e, hladina odmene v Európskej únii je odlišná, pretože sú tu rozdiel vo vývoji VVP a ďalšie historické faktory. Avšak sloboda pohybu umožnila krajinám s nízkymi mzdami posilniť svoje hospodárstva a to prirodzeným spôsobom viedlo ku zvýšeniu miest. A to znamená, že mali by sme maximálne využať, využívať e, e, príležitosti jednotného trhu a neuberať sa neznámym smerom. E, Takže teším sa na kompromisné návrhy, na plodnú diskusiu medzi spravodajcom a tenevými spravodajcami. Ďakujem pekne. Nicholas Silik Kiotis nie je prítomný, ani od GUE nikoho nemáme. Takže teraz ja mám e, určite rečníci sa čas, pretože predrečníci dali mi na to pôdu. Dnes ráno som to už spomenul a myslím si, že mali by sme to zohľadniť. V Európe e, v piatich štátoch máme e, podozrenie že sú vzťahy, že ľudia e, pracujú 13 teda dní, potom iba jeden deň oddychujú, nemajú pas a potom e, zarobia 75 e, eur a všetko ide do domovskej krajiny, do Severnej Koreji. Existujú takéto podozrenia a máme mm, e, prvé reakcie e, z výskumných ústav z Holandského Švajčiarského. Podľa všetkého existujú e, dobré dôvody pre túto správu, aby sme sa venovali týmto otázkom. Toto sú najhoršie metódy, ale nie sú jediné. To je tá prvá poznámka. Mm, druhá ak niekto oslavuje tak freneticky e, zmluvy s dolovým počtom e, e, hodín, je tu určitá flexibilita zo strany zamestnávateľov, ale je to obrovské sociálne riziko zo strany zamestnancov v prípade ochorenia alebo nejakého úrazu. A zamestnávateľ potom zostáva mimo obligát. Toľko E, e, názor medzinárodných expertov. A preto si myslím, že o týchto súvislostiach treba tiež e, diskutovať. Antia v smernici o vyselení pracovníkov, ktorá sa dostala na pretras, hovoríme, nehovoríme nič o rovnakom odmenovaní za rovnakú prácu, ale na základe viacerých skúmaní E, e, vieme, že tu ide o, základnej smernici, ktorá sa obecne spomína. Je tu legislatívny proces na doplnenie e, smernice u vyslaní pracovníkom, ale myslím si, že v správe treba spomenúť, že na základe existujúcich zistení treba konať a neviem pochopiť, prečo tri e, e, e, rôzne smernice sa dávajú dohromady ak tak budeme pracovať, nič nedosiahneme. Domnívam sa, že otázka mzdového dumpingu sa rieši nie niekde na marzele v našej spoločnosti a myslím si, že bolo by dobré, aby sme sa postavili voči tomu eh, v našom výbore. A posledná poznámka. Ako predseda eh, musím povedať, že výbor pre dopravu sa obratil na nás, požiadal, aby sme sa nemýšľali eh, do jeho posobnosti, ale myslím si, že sme v stave to si vysvetliť budeme sa mm, starať o naše záležitosti, ale na druhej strane nechceme, aby e, do našich záležitostí sa starali ostatné výbory. Takže budeme sa snažiť to nejakým rozumným spôsobom vysvetliť medzi jednotlivými výbormi. Toľko e, z mojej strany. A teraz Karima. Ďakujem pekne, pán predseda, vážni kolegovia. Myslím si, že treba eh, eh, opätovne eh, povedať, čo je to sociálny dumping a mm, mm, vyriešiť to raz a navždy. Neexistuje žiadne vymedzenie tohto pojmu, ale všetci chápeme, že sociálny dumping to nie je nič iné ako zneužívanie pracovníkov niektorými podnikmi za použitie mm, nekalých praktik. A to je jeden z faktorov, ktorý podkopáva sociálnu Európu. Ak nedokážeme vyriešiť problém sociálneho dumpingu, bude koniec s Európou, ak si neporadíme s tak dôležitou problematikou nielen v parlamente, ale aj v komisii a e, v e, rade. Môžeme si iba zbaliť veci a pobrať sa domov a povedať ahoj Európa. A na Margo spravodajúco Guillaume Balasta musím povedať, že sa postavil voči tejto veci veľmi e, serióznym spôsobom. E, má veľkú dôveru v tieňových spravodajcov a my ako e, kolegovia sme odhodlení byť nápomocní pri príprave správe. Chceme predložiť e, užitočné pozmeňujúce návrhy a riešenia, ale náš výbor, ale celý Európsky parlament musí mať jasné cieľe a síce zabezpečiť dôstojnú prácu za dôstojnú placu e, v celej Európe. Niektorí ľudia mi e, tvrdia, a, a mám toho dosť, e, stále sa odvalovajú na princíp subsidiarity. Keď hovoríme o e, e, platoch, o mzdách, e, uvidím konkrétny príklad rovnakého obmenovania za rovnakú prácu. Všetci pochádzate z rôznych krajín, ale máme rovnakú mzdu, rovnakú plat, rovnaký plat. Pred rokmi, dajme tomu, uh, uh, niektorí poslanci z Francúzska alebo Talianska dostávali viac, ale teraz máme harmonizované eh, eh, mm, odmenovania, takže toto je možné. A pokiaľ ide o minimálnu mzdu, myslím si, že treba začať eh, pohyb týmto smerom, pretože v niektorých krajinách e, takéto niečo e, chýba a to nepomáha ani samotným štátom, ani zamestnancom. E, musíme mať aj Európsky inšpektorát práce, aby e, sme vyhovili požiadavkám Medzinárodnej organizácie práce určitý počet, jeden inšpektor na tisíc pracovníkov a v oblasti dopravy kabotáže e, e, treba zabezpečiť e, pravidelné kontroly minimálne raz za dva roky. Príliš dlho sme totiž na to čakali. Ďalej musíme trvať na jasných postihoch pre podniky, ktoré sa snažia klamať, obchádzať pravidlá majú totiž prístup k verejnému obstarovaniu, k verejným dotáciám, e, k, e, mali možnosti využívať komunitárne fondy a ak e, sa preukážu vážne porušenie legislatívy Európskej únie, to musí mať svoje dôsledky. Máme vo Francúzsku spoločnosť Dantois Sangl, ktorá, ako sa zistila, že ehm, zamestnávala tisícky vodičov ehm, nákladných vozidel za absolútne e, nepriateľných e, podmienok. Museli spávať e, v kabinách svojich ehm, nákladných aut. Keď hovorím o dôstojnosti, mám na mysli aj podmienky bývania a niektoré ďalšie pozmeňujúce návrhy v tomto smere považujeme za potrebné Domnievame sa, že je to naša spoločná zodpovednosť. Aj týka sa to celého reťazca subdodovateľov. Musíme to riešiť. Vážení kolegovia, nepremeškajme e, túto možnosť, ktorá sa e, tu natíska. E, nesúhlasím s vami, keď hovoríte, že výbor pre dopravu to bude z časti riešiť Myslím si, že výbor pre dopravu a pre zamestnanosť e, musia spolupracovať, aby sme e, e, vyslali jasný signál našim občanom. Um to by som ja potvrdil, ale keď ide o výlučnú pôsobnosť iného výboru takmer, tak potom musíme stať pozor, aby sme sa do toho nevmiešavali, to by nebolo vhodné. Teraz by za normálnych okolností nasledovala Lavra Adžia, ktorá tu nie je. Mara Bizoto. Pán Martin, predpokladám znova. Iba veľmi rýchlo. Vážený pán predseda, pani Bizoto tu nie je. Myslím si, že sme už vysvetlili, ako, o čo ide 25. januára. Povedali sme, aké máme hlavné názory. S tieňovými spravodajcami sme o tom hovorili. Ale myslím si, že týmto narazíme do múra a systém skolabuje. To je iba výstraha, pán predseda. Good. Nucleus. Pán Silikiotis. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V prvom rade za GUE NGL hovorím, že je to pre nás zásadne dôležitá správa. Európsky parlament má povinnosť hlasovať o tejto správe a rád by som poďakoval kolegovi Guillaumovi za odvedenú prácu. Naozaj so 704 pozmeňujúcimi návrhmi bude mať čo robiť. Moja politická skupina verí, že táto platforma je vynikajúcim základom pre diskusiu a predložíme pozmeňujúce návrhy, ktoré využijeme na podčiarknutie sociálneho zabezpečenia a ochrany zamestnancov v správe. Mobilita zamestnancov bez ich ochrany podporuje sociálny dumping, ktorý vychádza z vykorisťovania chudobných a to sa ďalej podporuje v neoliberálnych politikách a politikách e, uťahovania opaskov, politikách e, bailoutov. Preto si myslíme, že smernica o vysielaných e, pracovníkoch by mala tiež spadať pod kolektívne vyjednávanie, mala byť usúvzťažnená a toto treba dať do poriadku. Dôležité je vnímať zodpovednosť hlavného zamestnávateľa, ak sa v okruhu jeho pôsobnosti udeje sociálny dumping. Celá záležitosť dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o slušných domácich podmienkach pre ľudí, ktorí pracujú v domácnostiach, je tiež naša téma a predložíme k tomu pozmenujúce návrhy. Mimoriadne dôležité pre výbor pre zamestnanosť Európskeho parlamentu je šíriť posolstvo o tom, že sociálny štát sa rozkladá, sociálny dumping polarizuje Európanov. Ďakujeme. Elizabeth Morin-Chartier. Ďakujem za slovo. Pán predseda, eh, rada by som vyjadrila podporu a vďaku Guillaumeovi Balasovi. Naozaj je to výborná práca. Úspešná. 704 pozmenujúcich návrhov mu však dodá ďalšiu prácu. Naozaj si e, zamaka, ak to môžem tak povedať. Ďakujeme, Guillaume. Táto správa je potrebná. Bude to vynikajúca správa, ak sa dopracuje a zameria na hlavné témy. Hovorí sa, že nevieme, čo je to sociálny dumping a preto do ňoho zahrňa čo najviac rôznych vecí, ale potom vznikne myšmaš, ktorý ničomu nepomôže. Sociálny dumping ruší sociálne nároky a privilégia na národnej a medzinárodnej úrovni, podkopáva štandardy, ktoré už boli zavedené, ktoré sú ochrannými štandardmi. Takže ani riadok tohto textu sa nesmie odchýliť od tohto, týchto obav, ktoré všetci zdieľame. Ja si ani nemyslím, že by niekto sa chcel odchýliť od takéhoto cieľa, zamedziť podkopávaniu práv zamestnancov dúfam, že nikto taký nebude. Guillaume, je mi ľúto, že máš tých 704 pozmeňujúcich návrhov. Za 36 z nich som zodpovedná ja osobne, takže som trošku prispela aj ja svojou hrivnou. Dúfam, že mi prepáčiš a odpustíš, pretože je nutné sústrediť sa na zásadné veci a sociálny dumping treba zvážiť v rámci oblasti Európy, kde slobodný pohyb osôb, slobodný, slobodný pohyb zamestnancov musí byť pravidlom. Ak chceme napredovať a vytvoriť sociálny štát v Európe, to sa nám podarí len tým, že posilníme mobilitu občanov, že posilníme slobodu pohybu. Toľko si myslím, že je v samotnom základe tejto tematiky. A naše pozmeňujúce návrhy odrážajú tieto poznámky. Druhou oblasťou je boj s podvodmi. Podvody a nekalé záležitosti priamo vedú k sociálnemu dumpingu a musíme zabezpečiť, že existujú kontroly, že budú fungovať inšpekcie. To jednoducho musí fungovať. Aby sme to dosiahli, musíme byť na tej istej vlnovej dĺžke Všetci, všetky členské štáty musia byť na jednej lodi, ťahať za jeden povraz. Ak nevznikne Európsky inšpektorát, tak potom zodpovednosť bude na pleciach členských štátov EÚ. A toto sú tí, ktorí sa pohrávajú so sociálnym dumpingom a pohy- pohybom pracovných síl bez toho, že by boli kontrolované podmienky práce a že by inšpektori sa venovali týmto vysielaným alebo zahraničným pracovníkom. E, spravodajca považuje za mimoriadne dôležité pri boji so sociálnym dumpingom aj to, aby sme sa vysporiadali s fenoménom schránkových firiem. V realite ide o firmy, ktoré majú svoju krajinu pôvodu. To je podľa mňa kritérium, ktoré musíme uplatniť a dosiahnuť prierezový alebo celoplošný súhlas, zhodu v tejto veci. E, tuším, to bola Karina, ktorá sa vyjadrila k špecifickým príkladom. Ja chcem skôr byť všeobecnejšia vo svojom vstupe. Sociálna, sociálny dumping a operátory. Une clarification indispensable. Nous avons partout à travers toute l'Europe euh, Dopravcovia a ďalší zamestnávateľia musia vziať do úvahy túto situáciu. Nesmie sa pracovať na čierno alebo v tieňovej ekonomike. Ani v stavebníctve takéto niečo nesmie existovať. Stavebníctvo je zvyčajne tou prvou, prvou, prvým odvetvím, kde na veľké, vo veľkej miere sa prejavuje sociálny dumping, ale aj v iných odvetviach. Myslím si, že je to európska téma, únijná téma. Musíme odlíšiť a vyjasniť čo to je sociálny dumping eh, pri transporte, pri doprave c'est que ce ne sont pas des sujets que nous pouvons laisser traiter par d'autres. Euh... Pri týchto témach a odvetviach by sme sa mali uh, by sme mali umožniť zapojiť sa aj iným výborom, napríklad výbor pre dopravu, tu iste má svoj zástoj, ale sú tu aj konkrétne uh, otázky sociálneho dumpingu v cestnej preprave a doprave. Tam určite treba vstup výboru pre dopravu. A ešte jedna vec, ku ktorej sa chcem vrátiť. Nie je dôvod, prečo by sme si mali podkopávať v našej spoločnosti nohy. Podkopávať si práva navzájom. Chceme viac Európy, nie menej Európy, aby sme s týmto mohli bojovať. Je to komplis? Ďakujem pekne, pán predseda, drahý kolega Baláš. Najprv sa chcem poďakovať za skutočne dobrú správu. Nekalá hospodárska súťaž je veľmi aktuálna téma a to sa odráža aj v počte predložených pozmeňujúcich návrhov 704. Musíme naliehavo pracovať na tom, aby takéto podmienky zamestnávania boli zakazované, ktoré vedú k evidentnému znevýhodňovaniu zamestnancov, kedy dochádza k úmyselnému zneužívaniu z niektorých a odklonu od niektorých e, právnych úprav Európy. Musíme stať pozor každopádne na to, aby v rámci našej snahy sme nestratili úplne zo zretela zásadu subsidiarity. To, čo nechceme, podľa mňa, je sociálna únia a tým pádom nemôžem e, podporiť vytvorenie nejakého, nejaké organizácie pre podporu nezamestnaných na celoeurópskej úrovni Ďalej je otázka, ktorá sa týka kompetencie alebo pôsobnosti a prierezu medzi výborom MEMPO a TRAN. Ako zastupujúci predseda eh, výboru na TRAN a ako zastúpený poslanec aj tu v rámci MEMPO, chápem, aký je tam ten prierez. Úplne jednoznačné rozdelenie nie je vždy možné. Každopádne výbor MEMPO by nemal prezentovať a prijímať eh, také ďalekosiahle súdy a argumenty vo vzťahu k cestnej doprave, ako to robí v tejto správe. Preto väčšina mojich pozmeňujúcich návrhov sa týka práve tejto veci, do ktorej zasahujeme ešte raz a úplne jednoznačne, nie preto, že boli nesprávne, ale preto, že tieto témy majú byť riešené na úrovni patričnej, patričného stanoviska výboru TRAN. Preto chcem poprosiť spravodajcov a tieňových spravodajcov, aby zohľadnili túto skutočnosť pri svojej práci a aby už je spolupracovali so, s nami ako zástupcami výboru pre otázky dopravy TRAN. Ďakujem pekne, ale myslím, že to tiež je troška ďaleko. Keď sa ide o otázky zamestnávania, tak to sa týka nás. No, dobre, uvidíme. Eduard Maten monsieur le président. je veux aussi remercier Guillaume Balas, mais je veux surtout... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať Guillaumeovi Balasovi, ale predovšetkým eh, mu chcem popriať veľa úspechov, veľa sily, bude ju potrebovať. Toto bude rozhodujúca rozprava, dôležitá. Niektoré z vecí, ktoré som dnes počul, ma nutia si myslieť, že ak ľudia nechápu celkom alebo nechcú chápať, prečo ľudia stále viac odmietajú Európu, tak potom neviem, čo im viac povedať. Nechcem tu sedieť a kázať a niekomu dávať ponaučenia, ale ak chceme byť dôveryhodní, ak máme fungovať ako volení zástupcovia, ak máme fungovať ako politici, tak potom musíme začať od seba a musíme aplikovať na nás to, čo chceme, aby ostatní aplikovali na seba. My ako europoslanci predsa máme úlohu za obhajovať záujmy našich občanov. Na to sme tu, sme tu, aby sme obhajili záujmy občanov. Ak chcete si zvoliť európsku politiku na základe najmenšieho spoločného menovateľa, pokiaľ ide o tieto sociálne záležitosti, tak to nie je v záujme nikoho, ani v záujme spoločnosti. Ak jediná politika tu, ktorá by sa javila ako dôveryhodnou politikou, by vychádzala z toho, čo menej stojí, čo je viac konkurencieschopné, čo je opäť, opakujem, ten najnižší spoločný menovateľ, tak potom poviem, nech žije Čína. Nech žije Čína. Prečo všetci sa nepresťahujeme do Číny? Pretože tam všetko stojí menej. Tam je všetko lacnejšie, dokonca aj volení zástupcovia, dokonca aj demokracia, pretože tam demokracia nie je. Oni majú takéto zmluvy e, o nulové, nulového času a takisto aj nulový rečnícky čas ale aj Čína je už príliš drahá v súčasnosti. Pán Pirinsky. Thank you, Mr. Chairman. Uh, certain... Ďakujem pekne. Myslím si, mm, pán spravodajca si zaslúži uznanie za túto správu. Nepochybne veľmi eh, konkrétne eh, rieši eh, naliehavé problémy a prináša za sebou prístup, ktorý sa zameriavá na vecné riešenia, alebo aspoň sa e, snaží približiť e, k týmto e, riešeniam. Treba venovať pozornosť aj tomu, čo povedal úvodom, keď zoskúpil pozmeňujúce návrhy do troch kategórií. A prikladá rovnaký význam všetkým trom. Nesnaží sa E, e, selektovať, e, ich triediť ešte v predstihu pred samotnou diskusiou. Nechcem nejako vo veľkom vystupovať, pán predseda. Domnievam sa však, že práve tento výbor je zodpovedný za to, aby sme rozbehli vážne tento proces preskumovania všetkých názorov, ktoré sa viedrili vo viac ako 700 pozmeňujúcich návrhov. A musíme to všetko analyzovať, o tom hovorili viacerí predrečníci, aby sme to lepšie pochopili, aby sme hľadali spoločný prístup k riešeniu týchto problémov. Na ilustráciu uvediem eh, úvodné ustanovenie A tejto správy eh, E, videl som niektoré z pozmeňujúcich návrhov, i keď som ich dokladne neprestudoval, ale myslím si, že nie je tu pozmeňujúci návrh ohľadom e, úvodného ustanovenia A. Čo sa tu uvádza s prihľadnutím na e, rastúci trend nedeklarovanej práce, E, subdodavateľstva, čo vedie k e, mm, zvýšeniu počtu nestabilných pracovných miest a zníženiu e, ochrany pracovníkov. Je to pravdivé tvrdenie alebo nie? Spochybňuje to niekto? Myslím si, že akékoľvek objektívne hodnotenie potvrdí takýto trend E, e, súvisí to s e, stagnáciou, recesiou, nekalou konkurenciou a preto je našou povinnosťou tohto výboru hľadať náležitú rovnováhu. Lebo existuje disbalans medzi e, hosp- podárskou slobodou a sociálnou ochranou, prípadne partnerstvo. Myslím si, že musíme sa riadiť e, snahou o znovu nastolenie tejto e, rovnováhy, lepšej rovnováhy. Samozrejme, je to predovšetkým e, v zodpovednosti členských štátov a netreba odmietať princíp subsidiarity, avšak táto problematika nesmie zostať iba na úrovni členských štátov, lebo vo viacerých prípadoch je tu prítomný cezhraničný rozmer. A je tu aj diskusia o vytvorení platformy pre boj s nedeklarovanou prácou. Myslím si, že je tu priestor na hľadanie rovnováhy medzi celoevropským a národným, vnútroštátnym e, e, rozmerom. Takže teraz by som chcel vyjadriť nádej, že e, v tomto výbore, veď sa nám už e, e, počas roku a pol sa podarilo dosiahnuť určitý modus vivendi, snahu o dohodu, i keď nie vždy máme rovnaký názor a mali by sme to využiť aj vo vzťahu k tej práci, ktorú máme pred sebou, a nesmieme nechať Guillaume o samote, musíme sa snažiť e, o podporu, a to maximálnu podporu jeho snaženia. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem veľmi pekne, kolega Simon. Uh, thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som úvodom chcel Eh, privítať tú eh, delegáciu z eh, odborového zväzu DMB z, Midl- Západného Midlandu na čele s tajomníkom Morganom. Je dobré mať to ľudí, ktorí sú z terénu, aby vedeli, o čom sa tu rozprávame. No, na základe toho sa budú rozhodovať. Mnohí e, kolegovia už e, blahoželali súdrohovi Balasovi, mm, k veľmi solidnému e, kusu práce. Zjavne mm, tu bol veľmi provokatívny, pretože Výsledkom je viac ako 700 pozmeňujúcich návrhov. Dovolím si štyri e, stručné poznámky ohľadom e, e, kľúčových pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme predložili my, inšpektoráte práce. Chceme smernicu o minimálnych štandardoch pre takéto inšpektoráty a práve takéto tej práce eh, monitorujú a eh, eh, zabezpečujú výkon práce. V Spojenom kráľovstve počet sa drasticky zmenšil. Vždy to riešia retrospektívne, aby sme riešili problematiku. Musia pôsobiť preventívne, kontrolovať a musia mať k dispozícii účinné sankcie. Po druhé, záväzné pravidlá. Potrebujeme konkrétne legislatívne návrhy. Nie len e, správy, keď sú skvelé. Potrebujeme takú legislatívu, ktorá bude nutiť členské štáty prehodnocovať e, e, svoju právnu úpravu v Spojenom kráľovstve aj podľa E, e, e, samotných údajov štátov. Máme asi milión ľudí, ktorí majú pracovné zmluvy s nulovou, nulovým počtom hodín a takmer 2 milióny, kde nie je zaručený počet pracovných hodín. Potrebujeme novú legislatívu a vyselenie pracovníkov rovnaká odmena za rovnakú prácu na rovnakom mieste musí byť pre všetkých a nie len pre niektorých zamestnancov. Problém najmä v Spojenom kráľovstve spočíva v tom, že definícia kolektívnych zmluv, e, všeobecne uplatňovaných e, zmluv e, o kolektívnom vyjednávaní v Spojenom kráľovstve nič neznamená. Viem aj, že v niektorých iných členských štátoch je rovnaká situácia. Tento návrh treba zmeniť, aby sme zahrnuli tam aj odvetové dohody, dohody na úrovni podnikov vysielaní pracovníci musia mať e, e, rovnakú ochranu na základe existujúcich kolektívnych e, zmluv o kolektívnom vyjednávaní, ktoré platia v tej ktorej krajine. A napokon sociálni partnery a konzultácie s nimi treba povedať, že návrh komisie o vysielaní pracovníkov vôbec nezahrnul konzultácie so sociálnymi partnermi, čo je nevysvetliteľné. A naozaj som z toho v koncoch aby e, e, človek by rozmýšľal, že by aspoň sa tvárali, že treba e, robiť konzultácie s sociálnymi partnermi, ale tu nevidíme žiadnu snahu a ťažko to človek pochopí. A úplne nakoniec, nebol som tu prítomný, keď vystupovala pani McIntyre a to veľmi ľútujem je veľmi e, e, e, rozumná pracovnička legislatívy, má vyvožené zľady, vždy je potešením, keď ju počúvam, ale pozmeňujúce návrhy ECR k tejto správe. Človek ťažko pochopí, nechcú smernicou o inšpektorátoch práce, nechcú mať nič o zabezpečení dôstojnej práce pre e, vlastných pracovníkov, nechcú e, mať e, verejné dostupné zoznamy podnikov, ktoré porušujú legislatívu a sú proti prehodnoteniu smernice o vyselení pracovníkov, lebo tvrdia, že to bude mať negatívne dôsledky z hľadiska hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest. Je to nespravodlivé, že o tom hovorím retrospektívne, pretože veľmi dobre poznám pani McIntyre, z inej stránky a mm, je možné, že tieto pozmeňujúce návrhy mm, boli myslené nejako ináč, ale e, dojem, ktoré sme nadobudli po ich prečítaní, e, e, môžem povedať, že je mimoriadne, robí mimoriadne nepriaznivý dojem, pokiaľ ide o prístup ECR v tejto problematike. Ďakujem. Dankeschön, Ole Christensen. Tak for det, eh, formand, og tak til... Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem Guillaumeovi za tú kopu práce, ktorú vložil do tejto správy. Všetko najlepšie mu želám do budúcnosti, lebo ešte má čo robiť. Súhlasím s posledným predračníkom, pánom Pirinským, ktorý poukázal na to, že treba veľmi obozretne hovoriť o cieľoch a účeloch musíme byť špecifickí a konkrétni. A dvaja moji kolegovia z EPP, T, napríklad hovorili o definícii sociálneho dumpingu. Ak nezaplatíte e, mzdu vo výške, v akej sa platí v tej krajine, v ktorej pracujete, ak niekomu dáte prácu, kde pracuje za hrozných podmienok, to sa, to sa volá sociálny dumping. Pretože každá krajina má právo určiť, za akú plácu a za akých podmienok e, má pracovník pracovať. Myslím si, že takéto niečo by sme mali zadefinovať. Ďalšie záležitosti, ktoré tu odzneli, boli zamerané na práva skôr firiem, skôr podnikov. Nebudem obhajovať práva firiem, kým nebude možné, aby sa aj služby mohli riadiť cez hranice. Prečo ľudia hovoria o zamestnávateľoch, ako keby nebolo možné dosiahnuť tie isté práva, keď ste zamestnanec vo, v štáte, v ktorom bývate u zamestnávateľa. Tieto kontrakty s nulovým počtom odpracovaných hodín e, sú určite nie sú pre e, prospech zamestnancov skôr. Z toho má prospech iba zamestnávateľ kontrakty s nulovými odpracovanými hodinami. Na čo to je? Držíte si jednoducho zamestnancov a keď ich potrebujete, tak ich zavoláte. Podobne to je so schránkovými firmami. firmami. Napríklad podmienky v sektore transportu, v sektore dopravy. To vidíme všade. Ja tomu jednoducho nerozumiem, prečo by sme mali hovoriť, že netreba s tým nič robiť. Občania majú predsa isté očakávania. Žijeme v Európe a my sme tu na to, aby sme zlepšili podmienky zamestnancov. Oni to od nás žiadajú. Dúfame, že sa nám podarí vyvážene túto správu spracovať. Všetko najlepšie v ďalšej práci, Guillaume. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Bala. Merci, monsieur le président. Merci. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli do rozpravy, za vaše poznámky tiež. Myslím si, že predstavujú napredovanie v tejto tematike. Odpoviem na ne postupne v tom poradí, v akom odzneli. Najprv tie prvé, potom tie posledné, ale sústredím sa na kľúčové otázky. EPP má obavy, tieňový spravodajca sa nechal zastúpiť kolegom, kolegyňou. Zdieľame však tie isté obavy. Schránkové firmy a samozamestnávateľia, ktorí vlastne sú nepravými zamestnávateľmi seba samého, outsourcing, teda zadávanie práce zvonka, nie vo firme. A potom je tu jazyková bariéra. Máme zorganizovať školenia, vzdelávanie, sú tu právne implikácie, sú tu administratívne záležitosti. Tam vš- vo všetkom tomto treba nájsť spoločného venovateľa. A ďalej tu máme záležitosť Európskych inšpektorátov práce. Neviem, či som zvolil to naj ideálnejšie znenie, preto som si predložil pozmeňujúci návrh ku svojej vlastnej správe, aby som vyjasnil práve túto vec okolo inšpektorátov práce. Možno, že kolegovia ešte stále nebudú so mnou súhlasiť ani po tejto oprave, ale určite nemusíme najať tisíc európskych inšpektorov práce, ktorí budú robiť presne tú istú prácu, čo robia národné inšpektoráty. Budú to duplikovať. Schránkové firmy ako problém by sa tiež dal vyriešiť tým, že sa zintenzívni práca národných inšpektorátov práce. Možno by sme mohli mať európsku tzv. task force, skupinu, ktorá bude špecializovaná na vyriešenie jedného konkrétneho problému. V USA tiež majú takéto skupiny, ktoré sú väčšinou pod daňovými inšpektorátmi, ale takto to má spravené USA. V niektorých európskych krajinách máme inšpektoráty e, v protimonopolných inštitúciách. Sú to väčšinou malé týmy, môžeme ich nazvať aj takými úderkami, ale veľmi dobre to funguje, keď sa zamerajú na konkrétne riešenie problému. Pán Kor Hovorili ste o niečom, čo nie je nové. Hovorilo sa už o tom, mnohí, čo sme tu, by sme boli za to, aby to, čo patrí len do pravomoci výboru pre dopravu, aby sa tým zaoberal e, výbor pre dopravu. Ale postupujme vyváženým spôsobom. Naozaj obor zretne a pozorne sa venujme e, sociálnemu dumpingu z pohľadu výboru pre zamestnanosť. Aj iná predrečnička povedala, že sektor dopravy veľmi často je tým prvým, čo prešliape stopu a potom sa v, ich, v tejto stope vydajú ostatní. E, svoju správu by som koncipoval tak, že by som rozlíšil sociálny dumping a iné veci, ktoré súvisia s výborom pre dopravu. Možno, že takto by sme to obozretne si mohli medzi sebou podeliť, pán Kor. EPP sa vyjadrilo aj k hospodárskym slobodám, ekonomickým slobodám. Ak sa nám podarí tieto slobody sformulovať nejakým právnicky zrozumiteľným jazykom, myslím si, že dobre, ale stále sme v príliš abstraktnej a vágnej sfére pri tejto téme. Neviem, či sa v tom zhodneme. Teraz téma subsidiarity. Hlavne pani McIntyre sa venovala subsidiarite. Samozrejme, že treba rešpektovať zásadu subsidiarity, ale povedal by som k tomu dve veci. Je to spletité vysvetľovať, že budujeme vnútorný jednotný trh, kde je úplne absolútny pohyb pracovníkov a zamestnancov a zároveň chceme, aby si na sociálnom fronte každý e, členský štát EU robil, čo chce? Ja si myslím, že takéto diskrepancie podkopávajú náš spoločný projekt. V zmluvách o e, Únii sa hovorí e, v článke 151 a 153 o zmluve o zakladaní Európskej, fungovaní Európskej únie, že Európska únia doplňa sociálne aktivity, ktoré vykonávajú základ, členské štáty EÚ ona to neduplikuje ani nezasahuje do právomoci, ona pridáva niečo navyše. Pani McIntyre hovorila o návrhu pani komisárky Tyson, ako by sa tieto dve správy mohli vzájomne komplementárne doplňať. Mali sme diskusie včera, aj sme e, na tejto téme pracovali. Ja som si opätovne prečítal pozorne, čo hovorí pani komisárka Tyson Naozaj písomne to znie trošku inak, ako to, o čom sme hovorili. A myslím si, že sa tu prelínajú dve veci. V odseku 11 v odseku 11 sa hovorí o legislatívnom základe smernice, predmetnej smernice. Ja si myslím, že články 151 a 153 by mali byť právnym základom tejto právnej normy. A ďalej tu máme odsek 13, ktorý obmedzuje trvanie e, práce vyslaných pracovníkov, pracovníkov do zahraničia. Verím, že dočasné, dočasní pracovníci, ktorých vysielajú agentúry práce, by mali byť vyňatí. Ale to je kontroverzné. Som si toho vedomý. Sú alternatívne návrhy, ktoré sú zaujímavé, ktoré skôr sú v, za úpravu, právnu úpravu, ktorá by zahrnula aj tieto dočasné pracovné agentúry brigadnické, ktoré riešia brigadnické práce. Ale máme tu aj ďalšie prepojky s správou pani Tyson. Ide tu o oveľa viac než len vysielanie pracovníkov. Je tu viac než len o právny základ e, pri vysielaní pracovníkov. Nie, nie len to. Pani McIntyre ďalej povedala, že kontrakty, v ktorých nie sú určené hodiny, ktoré zamestnanec odpracoval, nie sú optimálnym riešením. Britský kolega nesúhlasil, ten, čo hovoril pred chvíľkou, Nový Zéland, tam minulý týždeň sa tieto kontrakty s nulovými hodinami odpracovanými zrušili. Pracujeme na lepšej právnej úprave na projekte Better Regulation a preto musíme postupovať obozretne. Nesmieme vytvárať vrstvy, ktoré sa tu prelinajú medzi jednotlivými tematikami a ktoré veci komplikujú. Georgi Pirinsky odviedol vynikajúcu prácu na platforme boja proti práci na čierno, ale takéto niečo by mohlo byť dokonca základňou toho, na čom stojí môj návrh. Možno by sme mohli čerpať z týchto zdrojov a zefektívniť ich v mojej správe, ale nedopustiť, aby sa nám to začalo nafúkovať správa aj zľava. Teraz po, to, čo povedala pani. Dans tout ce qui euh, lutte contre la fraude, sur euh, la manière aujourd'hui de faire Chalajová, inšpektoráty, a legislatíva s týmto súvisiaca. Uh, a la, la... Eh, s pani Dlabajovou eh, možno sa zhodneme v tom. Viem, že máte veľmi zásadný postoj k ekonomickým slobodám a čo sa týka voľného pohybu osôb, tam bude trošku ťažké sa zhodnúť na prieniku, ale musíme v rámci tejto správy diskutovať. O to ide. Vypočuli sme si pána Martana, pán Martan zo z politickej skupiny ENF povedal, pozeral sa na mňa a hovoril mi, tvoj systém skolabuje. Prečo to hovorí? Hovorí to preto, lebo verí, že sociálne rozdiely, priepasti a slobodný pohyb vedie k skepticizmu a nacionalizmu a preto je to všetko voda na jeho mlyn. Myslím, že proti takémuto niečomu musíme bojovať. Máme tu princípy slobodného pohybu osôb, slobodu zakladať si živnosti a firmy, a preto potrebujeme minimálnu sociálnu harmonizáciu, pretože vieme, že fragmentácie bude inak. Čoraz viac v Európskej únii je, čoraz viac problémov vypláva na povrch. A celkom dobre chápem aj to, keď kolegovia hovoria, že by sme nemali navršovať e- administratívne bremeno a zvyšovať byrokraciu, skôr by sme mali veci e, zefektívňovať. Na tomto sa zhodneme rozpor medzi východnými a západnými krajinami. Pani Dlabajová, povedali ste, že, člen, že mzdy v členských štátoch sa líšia. Áno, tam musíme rešpektovať hospodárskú históriu krajín. Viem, z akej pozície vychádzate vy, ale ja som pracoval na tejto téme a stretol som mnohých ľudí aj z východnej Európy za zamestnancov, nie len tých, čo sú v odboroch, napríklad vodičov kamionov. Mal som fascinujúce stretnutie s Európskym, v Európskom parlamente na tému šoferov kamionov. Ale my sme im povedali, veď vy vlastne nechcete harmonizáciu, pretože by ste potom prišli o prácu, alebo by ste zistili, že ste v nevýhodnom postavení, pretože nebudete schopní e, hospodárskej súťaže. A oni odpovedali, vôbec nie. Hovoríme o polskom e, vodičovi kamionu, ktorý hovoril, nie, my máme už dosť tohto moderného otroctva. Naše pracovné podmienky sú podmienky otrokov. My chceme tie isté právy, ako máte vy v západnej Európe. Bolo to neuveriteľné počuť to takto vášnivo vyjadrené. Naozaj to bolo pre, pre mňa veľkým uspokojením počuť, že ľudia, ktorí naozaj tak ťažko pracujú za malé mzdy, sú proeurópsky že veria, že, to, že práve Európska únia im pomôže e, do budúcnosti. Tieto hlasy treba počúvať. Vážený pán predseda, povedali ste, že ste, teraz hovoríte za celú skupinu o GUE a spravodajca za GUE spomenul tiež niečo, s čím rezonovali a vaše poznámky. Je mi jasné, že niektoré skupiny majú silnejšiu afiliáciu k iným, niektorým témam, iné k iným, ale hádam sa nám podarí nájsť spoločnú pôdu, spoločné stanovisko. Rešpektovanie odborov. Kolega Simon spomenul tému odborov, ak sa nemýlim. Sociálna legislatíva to pokladá za veľmi dôležité. Naozaj ma znepokojilo, keď som uvidel, že komisárka Tyson prišla s týmto názorom, ETUC vôbec nebolo pozvané na konzultácie. Myslím si, že to je relevantný bod. Nemám už ďalšie konkrétne poznámky, napríklad k tomu, čo povedali zelení, Karima Deli, je tam veľa pozmeňujúcich návrhov aj od neho, viem, ale radšej by som sa vyjadril k tomu, čo povedala pani Mohan Šachtiech. Som si vedomý jej obav, som si vedomý toho, že chce, aby z tohto vznikla efektívna práca a chápem, že musíme túto správu celú nastaviť tak, aby ju neroztrieštili príliš pozmejúce návrhy. Ak chceme, aby zavažila, tak nesmie byť nesúroda. Súhlasíme s tým, že by sme mali obmedziť naše právomoci výboru pre zamestnanosť a nezasahovať do právomoci výboru pre dopravu. Záležitosť chránkových firiem zásadne dôležitá. Je to prvok, na ktorom to všetko stojí. Ak chceme bojovať so systémom, ktorý je kontraproduktívny pre zamestnancov. Rada, rád by som povedal najmä pánu Simonovi, pánu Pirinskému a pánu Kriščensovi, že sú národné rozdiely, ktorých som si vedomý existujú a nikto nepopiera, že existujú. A táto správa tiež to popierať nebude. Pán Christensen, rád by som vám povedal, že severské krajiny v Európe sa podozrievavým okom pozerajú na takéto nariadenia, pretože oni vo svojich krajinách spolupracujú so sociálnymi partnermi a nepotrebujú až takéto zákony, Rozumiem aj tomu, že nechcú, aby sa im zadrhol sociálny dialog, ale v iných krajinách zase takéto niečo zase takéto niečo pomôže, takže by som nerad nasypal piesok do rozbehnutého súkolia. Ďakujem, pán predseda. V pondelok budeme pokračovať v práci a dúfam, že dosiahneme cieľ a spoločného menovateľa. Ďakujem pekne, Guillaume Balas. 19. apríla budeme o tom hlasovať na Ample. Naozaj dosť veľa tých pozmeňujúcich návrhov. To je až ironické, ale ja dúfam, že si tieňoví spravodajci už uvoľnili nejaké časové termíny okolo veľkoj, Veľkej noci, tak aby sme to dokázali do 19. apríla zvládnuť. E, naozaj je to dôležitá iniciatívna správa. Bod 17. Ďalšia schôdza 22. marca budúci týždeň 15.18.30 a potom ďalšia 23. od 9 do 12.30 a potom 15 až 18.30 tu v Bruseli. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili dnešnej diskusie. Ďakujem pán predseda Laskovo aj tlmočníkom a ešte príjemný večer a veľa úspechov v ďalšej práci.